kolegyne, kolegovia, začneme prvým bodom nášho programu je prijatie programu. Ak nie sú žiadne námietky, tak návrh programu je prijatý bez zmien a môžeme schváliť teraz zápisnicu zo zasadnutia z 15. a 16. júna. Aj v tomto prípade, ak dokonca zasadnutia nebudú predložené žiadne námietky, tak zápisnice budú schválené. K bodu 3 musím prečítať eh, vyjadrenie korigendum pozície Európskeho parlamentu prijaté v prvom čítaní 5. júla 2016 s ohľadom na prijatie nariadenia o požiadavkách súvisiacich eh, s limitmi pre znečistujúce látky a typové schváľovania pre eh, spalovacie motory iných vozidiel. Po dohode eh, o tomto nariadení parlament prijal eh, stanovisko v prvom čítaní 5. júla 2016 eh, spoločná právno-lingvistická finalizácia nariadenia bola vykonaná pred plenárnym zasadnutím, ale ďalšia kontrola oboch inštitúcií identifikovala špecifické ustanovenie článku 63 odsek 2 týkajúce sa pozmeňujúceho návrhy alebo zmeny nariadenia o traktoroch, ktoré si vyžadujú korekciu. Tým právnych lingvistov navrhol opravu na to, aby sa vyhol riziku požiadavku, požiadavky stanovené v článku 63 odsek 2 v súčasnom znení a to by mohlo viesť a pochopeniu, že komisia by mala upraviť legislatívu traktoroch a zaistila flexibilitu všetkým traktorom a nie len e, tým traktorom, pre ktorých stanovisko a ustanovenie bolo schválené. Korigendum obsahuje e, časť textu opravenú e, právnymi lingvistami vo všetkých jazykoch v súlade s pravidlom 231 rokovacieho poriadku. Zodpovedný výbor preverí návrh korigenda a predloží ho parlamentu, ak bude spokojní, že sa vyskytla chyba, ktorá môže byť napravená navrhovaným spôsobom. Korigendum bolo zaslané všetkým členom výboru Envy včera. Ak do konca dnešného zasadnutia nebudú žiadne námietky, tak korigendum bude schválené a bude predložené parlamentu na oznámenie na septembrovom plenárnom zasadnutí. Like to... Rád by som chcel e, pripomenúť workshop o akčnom pláne EÚ o obchodovaní e, s žijúcimi zvieratami. A tento workshop sa uskutoční v súvislosti so správou pani Birder na rovnaké téme. Workshop sa uskutoční dnes od 12.30 do 15.00 e, v miestnosti ASP 3E2. Dnes máme tlmočenie do 20 jazykov a ako je zvyčajné, naše zasadnutie sa vysiela na internete. Bod 4. Odporúčania komis- eh, koordinátorov ste dostali v elektronickej podobe. Ak nebudú žiadne námietky, tak budú schválené. A teraz prejdeme k hlasovaniu. prvé hlasovanie je o rozhodnutie, rozhodnutie Rady v mene Európskej únie o parískej dohode prijatej v rámci, alebo teda podľa rámca OSN o klimatických zmenách je máme len jedno hlasovanie. Budeme hlasovať elektronicky, hlasovanie je otvorené. Peter, EPP is in favor, Takže EPP je za. Dúfam, že všetci sú za. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. sedem hlasov za, jeden proti. Zorinia, ja chcem hlasovať tiež za. Takže ešte pridáme jeden hlas pána Zoriňa. Dobre, a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Návrh uznesenia, návrh uznesenia k hlasovaniu o COP22 v Marrakeš Maroko, kto je 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa prijatí 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa prijatí 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí pozmeňujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ja by som navrhol, aby sme od 29 až do 32 hlasovali a blok. Ak nemáte nič proti, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti, zdržali sa, prijatí, 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 40 za, proti, zdržali sa, prijatí. 43 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatí. 45 za, proti, zdržali sa, prijatá. 44 za, proti, zdržali sa, prijatí. 46 za, proti, zdržali sa, prijatí. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 50 za, proti, zdržali sa, prijatí. 49 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 56 za,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 Emendamento či... Pozmeňujúci návrh 59 z Proti. Zdržali sa. Prijatý. 55 z Takže pardon, ten je bezpredmetný. Votiamo l'emendamento 5. Pozmeňujúci návrh 57. Za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Hlasovali všetci. Ukončené hlasovanie. Zamietnutý. Teraz pozmeňujúci návrh 63 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 66 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 70 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 65 za proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 68 za. Proti. Zdržali sa prijatí 69 za. Ten je bezpredmetný 71 za. Proti. Kontrola. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 67 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 64b za, proti, prijatý. 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. Kolegovia, musíme sa vrátiť trochu späť, pretože sme preskočili niečo a nehlasovali sme o pozmeňujúcom návrhu 69. Sixty-nine. 69 Musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 69, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatí. Dobre, ďakujem pekne. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 78 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 79 za proti, zdržali sa prijatí 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí 85 za, proti, zdržali sa prijatí 84 za, proti, zdržali sa prijatí 83 za, proti, zdržali sa to si overíme. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 88 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 89 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 90 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 91 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa prijatí. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. 98 za, proti, zdržali sa, prijatí. zamietnutí, pardon. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 100. Pardon, v dvoch častiach 100. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Takže si to overíme. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Všetci ste hlasovali, takže uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 104 za, proti, zdržali sa, prijatí. 105 za, proti, zdržali sa, prijatí 107 za, proti, zdržali sa, prijatí 106 za, proti, zdržali sa, prijatí 108 za, proti, zdržali sa, prijatí 109 za, proti, zdržali sa, prijatí 110 za, proti, zdržali sa prijatí. 111 zodpovedalo 110, teraz hlasujeme o 113 za, zamietnutý. 112 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa, prijatí. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 115 za, proti, zdržali sa, to preveríme. Thank you. ste hlasovali, tak uzatváram hlasovanie. Prijaté. 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 124 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 128 za, proti, zdržali sa prijatí. 127 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 126 za, proti, zdržali sa prijatí. 132 za, proti, zdržali sa prijatí. 125 za, proti, zdržali sa, prijatí. 130 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 131 za, nie, prepačte, 132, 132 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 100 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 129 za, proti, zdržali sa, prijatí. 133 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa, prijatí. 139 za, proti, zdržali sa, prijatí. 140 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 141 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 144 za, proti, zdržali sa, prijatí 145 za. Proti zdržali sa prijatí 147 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 148 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 149 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 150 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Teraz hlasujeme o 130, pardon, 153 a 157 spolu za, proti, zdržali sa za, prijatí. Hlasujeme. O 156 návrh na split vote. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, časť 2 za, proti, zdržali sa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 Not a lot. Votiamo il 158 in due parti. Takže hlasujeme o 158 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme. Všetci ste hlasovali, hlasovanie je ukončené prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnutý za, 160 za, proti, zdržali sa, prijatý. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 136, 163 pardon, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 165 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí. 166 za, proti, zdržali sa prijatí. 167 za, proti, zdržali sa prijatí. 170 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 171 za, proti, zdržali sa, prijatí, zamietnutí. 173 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 172 za, proti, zdržali sa, prijatí. 169 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Všetci ste hlasovali. Ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. 68. 86 za, proti, Zdrali sa prijatí. 187 za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, preveríme. Všetci ste to hlasovali. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme za, proti, zdržali sa, prijatí. 178 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To preskúmame, preveríme. Všetci ste hlasovali. Hlasovanie je uzavreté. Je to zamietnuté. Teda hlasujeme o 177. OK, We have to vote 168. Takže musíme hlasovať o 168, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz hlasujeme o 177 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 180 za, proti, zdržali sa prijatí. 181 za. Dobre, preveríme to. 180. Všetci ste dohlasovali. Takže uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 181 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 182 za, proti, zdržali sa, prijatý. 184, nie, prepáčte, ten odpadáva. 183 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz hlasujeme. Un- unblock. 185, 187, 188, 189, 117, 91, 92, 94, 195, 196, 197, 198 a 199. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu teda v dvoch častiach 192 a 120 za, proti zdržali sa, prijatý, druhá časť za, proti zdržali sa, prijatý, časť 3 za, proti zdržali sa, prijatý. 122 za, v troch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Čas 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Čas 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 200 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 201 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 202 za, proti, zdržali sa, prijatí. 7 za, proti, zdržali sa, to preveríme. Všetci ste dohlasovali, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. E, pozmeňovací návrh 12 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, to preveríme. Všetci ste dohlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, preveríme. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Uzatváram hlasovanie, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, prijatí, 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže toto vlastne bolo všetko. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že sme to niečo preskočili. 161, pozmeňovací návrh 161. Mali by sme o tom hlasovať ešte, než, budeme, ešte než pristúpime k finálnemu hlasovaniu. Ďakujem. Teraz to preveríme. OK, we have to vote. Dobre, musíme hlasovať. We vote the amendment 161. Who is in favor? Uh, one moment. Ešte raz 161. Ešte raz musíme to preveriť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Teraz finálne hlasovanie. Finálne hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať. To je správa pána Zoridňa o strategickej, o európskej strategii pre skvapalnený plyn a uskladňovanie plynu. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Peťka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? overíme. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Prijatý. 6. Kto je za? Proti? Zdržal. Prijatý. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 2. Kto je za? proti, som sa zdržal, prijatý. Desiatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, prijatý. 16, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamietnutý. 21, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, prijatý. 18, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 19. To je za. To je proti. To sa zdržal? Overíme. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Sa zdržal? Prijatý. 22, to je druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 29, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 34, kto je za, kto je proti,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 kto sa zdržal, zamietnutý. 58, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 47, prvá, druhá časť,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 kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 55, kto je druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 56, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Teraz hlasujeme o celom návrhu stanoviska elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. now we ask to the colleagues want to leave the room. Teraz by som chcel požiadať kolegov, ktorí chcú opustiť miestnosť, aby tak e, učinili pokiaľ možno tichosti. A my môžeme prejsť k e, ďalšiemu bodu nášho programu. A to je typové schvalovanie motorových vozidiel a ich prípomných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a dohľad nad trhom s nimi. Už kolegovia, tí, ktorí chcú opustiť miestnosť, prosím, aby ste tak učinili. tichosti a rýchlo. And uh, we start immediately giving the floor to our rapporteur, Mr. Fielder. but I invite... Thank you very much, Mr. President. A hneď dávam slovo nášmu spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že tzv. Dieselgate, ku ktorej došlo zhruba pred rokom, vlastne upriamila pozornosť na túto otázku, ale nesmieme zabúdať, že Dieselgate vlastne nebol prvým takýmto škandálom. Takéto prípady už boli aj predtým, kedy členské štáty nekonali v prípade nesúladu s typovým schváľovaním. A aj táto skutočnosť, že tieto vypínacie zariadenia boli odhalené v Spojených štátoch? A my musíme aktualizovať eh, úlohu trhového dohľadu. No a tie potrebujem zmeniť texty, ktoré eh, schvalujem, ale mám eh, niekoľko vylepšení a myslím, že by bolo dobré, ak by ich eh, sa výbor na ne zameral. Ale ešte predtým, než zájdem do detailov eh, mojich odporúčaní na zlepšenie, rád by som povedal niečo o prioritách, eh, ktoré som použil pri pracovaní mojej správy. Často sa objavujú, keď sa objavujú takéto škandály, tak začneme žiadať prísnejšiu reguláciu a prísnejšie požiadavky od prevádzkovateľov. Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na to, čo môže priniesť najväčšie zmeny, a to je kontrola a dozor na trhu. Ak eh, ľudia porušujú tie eh, pravidlá, ktoré boli včera, ich sprísnenie nie vždy pomôže. Dôležitá je lepšia kontrola, ktorá zmení situáciu. No a preto ja som sa snažil eliminovať možnosti na podvádzanie a eh, vytvoriť jednotnú aplikáciu európskej regulácie. No rovnako sa snažím prechádzať nezbytočne aj byrokracii a súčasne zaistiť stabilný systém, ktorý eh, dokáže odolať pokusom o podvádzanie v budúcnosti. No a mám šesť hlavných odporúčaní a oblastí. Toto je veľmi komplikovaná oblasť, je tam pár technických detálov, ale budem sa zameriavať na šesť hlavných odporúčaní, poprvé jasné požiadavky na dozor nad trhom a umožnenie komisii posilniť ich úlohu a vstúpiť do členského štátu, ak neplnia svoje úlohy. Tak, aby komisia mohla potom prijať aktívnu úlohu v trhovom dohľade, keď členské štáty nerobia to, čo by mali. To je prvá oblasť. A druhá vec, je vytvorenie systému periodických auditov každých 5, min, 5 eh, rokov, aby sa zabezpečilo, zabezpečilo audit typového schvalovania každých 5 rokov. To si myslím, že určite musíme zabezpečiť, aby priemysel dodržiaval typové schvalovanie, ale je treba zabezpečiť aj jednotné uplatňovanie legislatívy v členských štátoch a sú, bolo by dobre, keby tá, ten audit vykonal iný orgán, než ten, ktorý pôvodný e, pripravil pôvodné typové schvalovanie. Ja tiež si myslím, že keď sa niečo zistí, že je niečo nesprávne a že tento výrobca nedodržal to typové schváľovanie. tak aj ten orgán, ktorý vykonával tento audit, by mal prijať eh, právne opatrenia. Toto tiež súvisí aj s časovo obmedzenými typovými schvalovaniami. Mne sa ale nechce ísť veľmi touto cestou, pretože máme určité časové, ak by sme mali časové obmedzenia, tak ideme do e, rizika, že budeme rozhodovať o životnom cykle vozidla. Budeme vlastne rozhodovať o tom, že ak eh, ako dlho by mala vlastne byť životný cyklus vozidla. Myslím si, že bolo by lepšie mať tieto audity. Lebo tým by sme sa mohli lepšie sústrediť na orgány, aby robili svoju prácu. Tretia oblasť je pokúsiť sa vysvetliť, že povinnosti členských štátov a komisie musia konať v prípade nesúladu. a nezhody, pretože keď máme situáciu, kedy nie, to, je, nie je zhoda, a členské štáty aj tak s tým veľa nerobia. Po štvrté, otázka financovania trhového dozoru. To by malo byť prijaté podľa príslušných podmienok v členských štátoch, pretože niektoré členské štáty majú veľmi málo typových schvalovaní, ktoré by bolo... a napojiť to financovanie na trhový dohľad. To je dosť nebezpečné, nebezpečné pretože keď nerobíte dostatok typových schvalovaní, tak nebudete vedieť financovať trhový dohľad. Preto bolo by dobré, aby členské štáty mali väčšie možnosti e, pri financovaní trhového dohľadu. Piaté komisia navrhla systém preskúmaní na rovnakej úrovni. E, to je určite správna cesta. ale dôležité je, aby sa z tohto systému nestalo veľká administratívna záťaž, lebo v niektorých členských štátoch nie sú tieto orgány príliš veľké, a nepracuje tam dostatočné množstvo pracovníkov. A preto keby sme to mali každý druhý rok mať tieto peer reviews, tak e, to je trošku priveľa. Možno by bolo dobre, keby to bolo každých 5 rokov. No, na druhej strane, aj keď chceme zabezpečiť dobrý systém, tak možno by bolo dobre, keby komisia mala moc iniciovať aj častejšie peer review, ak tu ak bude existovať potreba. Keď sú nejaké problémy a podobne. No a v neposlednom rade aj technické služby musia mať možnosť konkurencie na báze cien. Preto by som sa chcel sústrediť eh, na funkčnejší systém. A my neustanovujeme poplatky tak, ako to ustanovuje komisia, ale to, že konkurencia je vždy dobrá pre všetkých. Takže toto sú moje návrhy v mojej správe. Mám tam aj niektoré technické detaily z hľadiska otázky ukončenia série vozidel. Možno som sa vysvetliť, že orgány musia platiť za vozidlá a zariadenia, ktoré používajú eh, v trhovom dohľade. Nedá sa ísť len tak do výroby. Robiť si, čo tam chcete, alebo vybrať si, čo chcete, bez toho, aby ste za to zaplatili. A tiež sa chcem sústrediť aj na oblasti technických detajlov pre národné akreditačné orgány, aby aj tie mohli v budúcnosti mohli monitorovať technické služby, tak to je to už aj v niektorých členských štátoch. Ale neviem, či komisia zamýšľa zastaviť túto prax, pretože boli tu aj rôzne kritické hlasy smerom k týmto orgánom, ale ja myslím, že tieto majú celkom dobrú dôveru, takže mohli by ďalej pokračovať v monitorovaní a hodnotení technických podmienok. Takže toto sú také technické veci. Mám tam aj viac technických detajlov v správe a teším sa na spoluprácu so všetkými politickými skupinami, ktoré sa budú snažiť zlepšiť trhový dohľad trhového typového schvalovania. No a podľa mňa správa, práca, ktorú robíme, je ak nie dôležitejšia, tak minimálne taká dôležitá, ako sa robí v tom osobitnom výbore, ktorý vlastne osobitne skúma, čo vlastne sa udialo v Dieselgate. A ide hlavne o to, aby sme mali taký systém, ktorý zabezpečí, že sa toto nebude opakovať viackrát. Ďakujem pekne. Teraz um, pán Stali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za jeho pozíciu. Už musíme jasne povedať, že to prichádza v čase, kedy EÚ naozaj bola dosť zranená týmto, týmto škandálom a myslím, že to malo negatívny dopad aj na priemysel, aj na inštitúcie, takže je to naozaj veľmi citlivá téma. Som veľmi rada, že komisia prišla s nariadením a s týmto návrhom veľmi rýchlo a tiež urýchlila práce na revízii súčasného systému testovania vozidiel v Európe a pripravili návrh na, v januári už tohto roku. Takže začneme tým pozitívnym, lebo myslíme si, že tento rámec pre typové schvalovania dobre identifikoval slabosti súčasného systému, na čo aj parlament poukazuje, pričom berieme do úvahy aj prácu osobitného výboru, ktorý vyšetruje emisný škandál. Takže je to správne, že navrhované nariadenie prináša príslušné ustanovenia pre kontrolu kvality testovacích služieb, ako aj zavedenie európskych testov pre kontrolu vozidiel na ceste pak však podľa nás nerieši všetky problémy, ktorým došlo v súvislosti s súčasným škandálom a pri opätovnom nadobudnutí alebo budovaní stratenej dôvery občanov a tiež e, presadenie environmentálnych a bezpečnostných predpisov Takže preto bude SAD predkladať viaceré pozmenujúce návrhy. Poprvé, aby sme mali lepšiu európsku kontrolu národných e, orgánov. Myslíme si, že tieto orgány by mali byť pravidelne auditované a tiež by mali podliehať výmene informácií a tiež, ak neplní svoje povinnosti, je potrebné uplatniť sankcie. Takéto audity by mali byť e, pravidelné a dobre načasované a my by sme navrhovali audity každé 3 roky na miesto peer review, pretože v prípade porušenia bude dostaču času na reakciu, než ponechať situáciu, aby nechať situáciu sa zhoršovať príliš dlho, bez toho, aby sa veci riešili. A tiež sa nám dá, že návrh komisie tiež e, nie celkom tlačí na národné orgány typového schvalovania. A namiesto toho komisia vlastne ako keby e, vlastne zavádza také bezzubé peer reviews, tie porovnávacie testy a zakladať fórum na výmenu informácií. To je nepostačujúce Ďalšou dôležitou témou je mať prísl, prísnejšie presadzovanie e, zákazov a to znamená, všetky informácie musia byť poskytnuté, ktoré súvisia s e, emisiami a akákoľvek stratégia pre zniženie emisí tiež musí byť komunikovaná. Tak ďalej regionálne orgány by nemali vykonávať e, také služby, ktoré vykonávajú technické služby a technické služby by nemali robiť e, testovanie alebo posudzovanie zhody. A napokon my by sme chceli presadiť e, väčšiu transparentnosť a napokon budeme predkladať aj pozmenujúce návrhy, aby bolo zabezpečené dostatočné financovanie pre trhový dohľad. A je treba zabezpečiť riešenie porušení a myslím si, že je potrebné zabezpečiť reformu obdobovom priemysle týchto typových schvalovaní a testov aj v novom dohľade, koordinácia režimu pre vozidla v EÚ a chceme zlepšiť efektívnosť a zabezpečenie zhody. Takže toto sú hlavné témy ktoré bude SAD navrhovať. Ešte sú aj niektoré iné, ktoré my navrhneme, ale toto sú tie hlavné pre SAD, ktoré predkladáme počas tejto výmeny názorov a tešíme sa na spoluprácu s spravodajcom aj ostatnými tieňovými spravodajcami. Tak, aby sme mohli potom vidieť tie výsledky, ktoré chceme vidieť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu zelených dostáva slovo pán Eichhout. Ďakujem pekne, predseda. No, ja som, bol, ja som prekvapený, myslím, som, že nejak, ne, ďalšie skupiny dostanú. Dobre, ďakujem pekne spravodajcovi za jeho návrhy. No a skutočne je veľmi dôležité, e, tiež e, pracujeme v vyšetrovacom výbore, ale zohľadom ohľadom do budúcnosti je dôležité zmeniť legislatívu, takže e, som rád, že tento návrh bol predložený. Ďakujeme komisii za to a samozrejme zohľadom na to, že vieme, že roky sa tým už zaoberajú a zdá sa, mhm, že záver by bol, že všetko je v poriadku, ale potom sa objavil škandál Volkswagenu a zistilo sa, že v EÚ to nie je také dobré a myslím, že komisia napráva niektoré veci, ktoré zaujímajú aj nás. Sme spokojní s návrhom komisie. Samozrejme, doplníme niektoré veci. A to je v súlade s tým, čo povedala Miam. Hlavne dozor, zaistenie nezávislosti, posvedenie návrhov, takže k tomu predložíme návrhy. Úplne povedané, nie sme, také úplne, nie sme také úplne spokojní so zmenami, ktoré navrhuje spravodajca, pretože my to vnímame ako oslabenie toho, čo robí komisia a podľa nás nepotrebujeme v žiadnom prípade oslabenie návrhu. Ja uvediem pár veci, ktoré si uvedli eh, aj na úvod. Viete, že je tu neustále tá retorika. My sme dúfali, že sme sa zbavili po vypuknutí škandálu. Tá administratívna záťaž, je tu argumentácia priemyslu, aby neexistovala legislatíva. Ja som dúfal, že aj v, tu si ľudia začínajú uvedomovať, že by sme nemali počúvať túto lobby, ale bohužiaľ pán Fielerner tam zatiaľ nedospel, ale raz sa to tak stane. Takže nie všetky orgány typového schválenia, že nie sú také veľké. To je presne ten problém. Niektoré orgány v niektorých krajinách majú len jedného úradníka, ktorý pečiatkuje papiere a zaistuje, aby boli vozidla povolené na trhu. Takže povedať, že nie sú také veľké a musíme byť k ním dobrí, a milí, tak je to myslím úplne naopak. Túto logiku úplne s ňou nesúhlasíme ďalej, že technické služby mali súťažiť, tak to bol jeden z hlavných problémov, pretože výrobcovia nakupujú a využívajú tých, ktorí používajú najlepšie výsledky. No a to je, a tá tzv. hospodárska súťaž neviedla k zlepšeniu, ale zhoršeniu kontroly v EÚ. Takže my v žiadnom prípade nepodporujeme to, čo navrhuje spravodajca. Aj napríklad, čo sa týka poplatkov, je to jeden z návrhov eh, rušiť to prepojenie medzi výrobcami a technickými službami. A to je dôležitý návrh a spravodaj sa to snaží teraz odstrániť a myslíme, že to nie je dobrý návrh. Ďalej k pozmenujúcemu návrhu 5, kde zrazu sa hovorí, že treba zvážovať a brať do úvahy práva duševného vlastníctva. Myslím, že sme sa mali poučiť, že transparentnosť je dôležitá. Čo sa presne deje? My nemáme prístup ani do softvéru, takže nevieme vôbec, čo robia. Takže a, teraz hovoriť o tom, že o ochrane duševného vlastníctva, práva duševného vlastníctva, to myslím, že vôbec sa nesústredí na jadro a podstatu problému. Takže pozmeňujúci návrh číslo 5 je pre nás problémom. A rovnako pozmeňujúci návrh číslo 6 nechápeme celkom presne. To odôvodenie znie pekne, ale keď sa pozrite na to, čo robí, v prípade neplnenia, tak sa to mení na informáciu výrobcov a príslušné orgány dozoru nad trhom. Je to informovanie, čo to bolo predtým, že nemôže byť dostupné na trhu. Teraz eh, budeme informovať a potom čo? no, mi to oznámiť, um, oznámiť im neplnenie alebo uh, neplnenie konformity. To skutočne nechápame, čo sa snaží sa urobiť. Ľudia potrebujeme konať rýchlo, áno, ale musí to byť aj jasné a nie len informovať výrobcov, ale jasne povedať, že uh, vozidlo nemôže byť na trhu. A ďalšia dôležitá vec, opäť uh, pozmeňujúce návrh číslo 5, kontroly tretich strán sú dôležité. Ak sme sa vôbec niečo poučili, z tejto krízy. Takže v USA, že EPA informácie tretich strajín brala seriózne a to sa teraz tiešia maže, takže len komisia a príslušné orgány. Pre nás je veľmi dôležité, aby nezávislé tretie strany mohli poskytovať informácie a že sme povinní ich počúvať, reagovať podľa toho. Takže že sú tam len úradníci, oficiálne orgány, tak hovoríme, že všetko stane po starom. A business as usual nie je správny prístup v tejto situácii. Myslím, že komisia tom lepší prístup ako spravodajca. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo zástupňa EFTD. Ďakujem pekne, predseda. My tiež máme E, pripomienky k tomuto veľmi dôležitému legislatívnemu aktu. Poprvé, ja by som chcela zdôrazniť, že myslím, že je dôležité mať jasnú separáciu stran Dieselgate jasne ukázala, že je tu e, konflikt záujmov medzi orgány, orgánmi štandardizovaného schvalovania a výrobcami. Takže to treba čo najrychlejšie vyriešiť. Musí to byť transparentné, treba jasne vedieť, kto zodpoveda za čo, kto robí čo. Hlavne v prípade, keď potrebujeme vedieť, eh, kto poskytuje schvalovacie služby, kto poskytuje technické služby, je to skutočne dôležité a my potrebujeme centralizovať tieto kontroly, kontroly konformity, testovať typové schvalovanie, treba ich kontrolovať a posilniť. Treba zaistiť, aby kontrolné orgány mohli správne odvádzať a vykonávať svoju prácu. Myšlienka, že spoločné výskumné centrum by za to zodpovedalo, to je veľmi dôležitým krokom. Bolo by dobré budovať nejaké centrum excelentnosti, no a to by znamenalo, že budeme mať správny prístup, to je veľmi dôležité, z ohľadom na situáciu na trhu. A ďalej. Tretí bod, ktorým sa treba zaoberať, a to je otázka sankcií. Tie musia byť reálne. Sankcie, ktoré sa budú uplatňovať v celej Európe, to by znamenalo, že by sme mali problémy s neplnením, dodržiavaním pravidel a ďalej. Transparentnosť je v tomto prípade veľmi dôležitá je zásadné, pre dohľad nad trhom, mohli by, mohli by sme vytvoriť nejakú databázu, implementovať to tak, aby sme umožnili dozor na trhu a zistiť, čo robia tretie strany, čo žiadajú. A na záver ešte jedna vec. To je vec o tom, ako by mohla byť financovaná, ako by mohol byť financovaný dozor nad trhom. Možno by sa to dalo urobiť pomocou platieb. Výrobcov možno by mohli platiť príspevok, bude auto uvedené na trh a z toho by sa mohli financovať opatrenia na dozor na trhu. A spoločné výskumné centrum by mohlo zohrávať kľúčovú úlohu. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel spýtať, či ešte niekto by sa rád vyjadril. Áno, pán Dans, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja som sa chcel spýtať len a povedať niečo o práci vo výbore EMIS, poďakovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom za ich pripomienky z našej perspektívy a stále sme v procese počúvania svetkov a hľadania informácií, ale sú tu jasné priesečníky v našich prácach, no a hlavné nálezy, ktoré sú konzistentné s e, našou prácou, také, že je tu nedostatok pochopenia a konzistentnosti v tom, kto má zodpovednosť a vlastný proces typu schvalovania tenie výrobcov, aby specificky sa vyjadrovali k údajom a čo tvorí kľúčové časti výrobného procesu. My budeme sledovať eh, vzájomne našu prácu s veľkým záujmom, ale je dôležité, aby tieto dva procesy eh, sa vnímali ako súčasť rovnakej práce, tak aby sme zaistili, eh, že takýto škandál sa už nebude opakovať, ktorý by zahrňal Volkswagen. Ďakujem pekne. Nevidím žiadne ďalšie žiadosti, takže slovo dostáva komisia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Želám všetkým dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za návrh správy a všetky pripomienky, ktoré sa tu dnes objavili. Komisia si myslí, že nálezy v správe s návrhom, ktorý predložila komisia, sme radi, že riešenia, ktoré navrhujeme, sú vítané súhlasíme aj s návrhom, že treba posilniť niektoré riešenia, ak existuje eh, riešenie, takže akékoľvek riešenia pre transparentnosť, efektivitu sú vítané a komisia v každom prípade eh, pomôže pri hľadaní správnej rovnováhy o povinnostiach, úlohách a úlohe aplikácie. Ja by som rada povedala pár pripomienok, samozrejme nie, to nemôžeme teraz sa hovoriť detálne o všetkých pozmúcich návrhov, ale rada by som sa zamerala na pár otázok, ktoré považujeme, alebo o ktorých si myslíme, že sú trochu znepokojujúce z hľadiska cieľa, ktorým, ktorý sledujeme týmto textom. Prvá vec súvisí s financovaním textu. Viacero pozmenujúcich návrhov sa zaoberá aktivitami dozoru na trhu, a aj financovaním, ako aj a financovaním typového schvalovania. No a myslím, že všetci sa zhodíme na tom, že súčasná štruktúra dozoru na trhu nie je dostatočná, pravdepodobne podfinancovaná a vyžaduje si zmeny. Takže e, všetci sa zhodíme na tom, e, že ak to má byť zmenené, vyžaduje si to náklady a preto niekto za to bude musieť e, zaplatiť, pretože inak budeme mať tie zákony, nariadenia, ale systém bude neefektívny. Takže z toho by sme povedali, z toho by som hovoril o tom, aké je najlepšie riešenie. Rada by som zdôraznila, že je tu riziko posunu eh, zodpovednosti za financovanie systému medzi členskými štátmi, výrobcami, hm, čo počujeme na, na rade, nejde, alebo nie, nie, nie je v súlade s tým, čo navrhuje spravodajca. Spravodajca navrhuje, rejsť k zodpovednosti členských štátov, to chápeme, pretože mm, to vytozuje je zodpovednosti členských štátov. Ale tak by som rada jasne povedala, že tento systém je spojený s nákladmi a tie náklady bude musieť niekto znášať. Takže musíme sa vynasnažiť a predísť oslabeniu logiky tohto systému tým, že budeme hovoriť, že je tu problém s financovaním. A ďalej jeden konkrétny návrh, ktorý e, v podstate hovorí, že čokoľvek eh, financujú členské štáty. Členské štáty budú môcť nízko eh, späť eh, z príspevkov do rozpočtu EÚ. Tam preto, to je tiež pre nás zvláštne, pretože pokuty sú neisté a sú v budúcnosti. Takže budem, buďme opatrní opätovne. A otázka financovania systému. No a v neposlednom rade pozmenujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na to, aby náklady znášali výrobcovia To znamená, že naše náklady na testovanie, administratívne náklady vyničia aj dnes tak. Takže myslíme, že tieto pozmeňujúce návrhy si vyžadujú na ďalšiu prácu. E, to druhý pozmeňujúci návrh ešte, ktorý podľa nášho názoru je problematický, ktorý súvisí e, s dobou platnosti typového schvalovania, typového schválenia. No a možno je tu isté nedorozumenie e, hľadne cieľu. My nechceme regulovať životnosť automobilov, účelom tohto pozmeňujúceho návrhu obmedzená trvanlivosť typového schválenia nie je, aby nové automobil, nové vozidla neboli typov schválené a aby všetky typové povolenia z pred 20 rokoch pre ne neplatili, aby neplatila pre ne stará legislatíva. Takže to je cieľom tohto návrhu. No a po druhé je tiež záležitosť toho, kto robí čo, pozmúce návrhy či budú možné to urobiť, to je veľmi relevantná otázka. No a po tretie, myslíme, že akákoľvek inštitúcia môže byť kontrolovaná, ale e, nie dokumentovaná a nemôže to byť len pečiatkovanie. E, niekto o tom už hovoril, že to nie je len o dokumentačnej práci, je to o reálnej práci, takže my máme zásadné pochybnosti o navrhovanom riešení a chápeme, že možno návrh komisie môže byť eh, lepšie zameraný, eh, zlepšený, tak eh, myslíme, že návrhy v návrhu správy nejdu správnym smerom. No a tretia, a tretí bod, ktorý bol spomenutý, a to je prístup tretich, kraj, tretich strán k testovaniu. Rada by som upozornila na jeden element, a totiž testovanie tretich strán je len relevantné v kontexte typového schvalovania. No a podľa návrhu správy toto je eliminované testovanie tretich strán je základom pre e, navrhovanú legislatívu ARD. E, viete, že to pripravujeme, čo zaručuje servisnú konformitu. No a toto budú musieť vykonávať aj tretie strany. Takže e, ak rámcová smernica zavádza tu, alebo zavádza tú možnosť správa škrátať túto možnosť, tak je tu zásadná otázka, ako budeme pokračovať a testovaní servisnej konformity. Takže ja upozorňujem na to, že dôsledky tohto pozmeňujúceho návrhu sú majú ďaleko siahle dopady. Ako som už povedal, my radi budeme diskutovať o ďalších detailoch, o ktorých eh, by ste s nami chceli hovoriť. Inak eh, by som ešte raz chcela poďakovať za návrh tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a na záver Slovo dostane spravodajca, nech sa páči, pán Fielner. Ďakujem pekne. Som rád, že sa zdá, že všetci z nás chápeme prepojenie medzi tým, týmto a čo robíme vo výbore EMIS. A ja si myslím, že vzhľadom na toto a vzhľadom na snahy o posilnenie použije to, toto nástroje, aby sa to nikdy nestalo, samozrejme, samozrejme, ak všetci budeme mať túto perspektívu, tak myslím, že máme dobrú šancu na úspech a rovnako všetci máme rovnakú predstavu o posilnení dozoru nad trhom v tejto oblasti. Ja e, súhlasím s väčšinou vecí, ktoré e, kolegovia povedali, aj keď pán Eichhout, e, no to kvôli tomu, že ste z Holandska, ale úloha Don Kichota a boj proti veterným mlynom v tejto oblasti snažiť sa povedať o tom, či sme za alebo proti administratívne záťažino. Ja by som veľmi rád bol proti, ak by som mal na výber, ale myslím, že ak sa pozrieme na podstatu pozmeňujúcich návrhov a pozorne si ich prečítame, možno porozprávajte sa so mnou o tom tak, v konečnom dôsledku proti administratívnej záťaži celok je zlý myšlienka. Teraz prejdem pár pripomienkám pána Eichhauta. Napríklad je pravda, že niektoré orgány pre typové schvalovanie sú veľmi malé, majú obmedzené e, schopnosti, to všetci vieme, ale hlavný dôvod tohoto je pravdepodobne je ten, že robia veľmi málo týchto typových svalovaní veľmi málo a v takom prípade samozrejme nemáte veľký orgán na typové schválovanie. Otázka potom je, aký je najlepší spôsob, ako zastaviť toto obchodovanie s typovým schvalovaním, pretože to je cieľ, ktorý všetci chceme dosiahnuť. A tu by som navrhol, skutočnosť, že <clears throat> aj keď teraz zvolíme typové schváľovanie na jednom mieste, tak niekto iný e, vám urobí audit o niekoľko rokov neskôr, čiže bude neskôr iné typové schváľovanie následne na audit. Čiže ak si jedno vyberiete, tak nie, ak, ak oni neodvedú svoju prácu, tak, skončí, e, tak to skončí e, s veľkým chaosom po tom, čo sa udeje audit. To je jeden z možných scenárov. No a potom po druhé, e, teraz článok 6, pardon, pozmeňovací návrh 6, tu e, sa kriticky vyjadrujem, že distribútory by nemali e, že by nemali zabraňovať prístupu na vrch, ak považujú e, komponent e, za taký, že nie je v súlade, tak by e, nemali brániť tomu vstupu na, na trh. Ale mali by upovedomiť e, orgán pre dohľad nad trhom a výrobcu, ale na to je dôvod. Viete, nie je to tak, že chcem oslabovať systém, to sa ľahko hovorí, ale nikto by neprišiel a nepovedal, ja mám jasný cieľ, že chcem znížiť uh, dohľad nad trhom. Váš obchodník s autom či chceme naozaj túto záťaž dávať na neho, aby sa pozrel na to vozidlo a povedal, dobre, ja si myslím, že táto, tento bezpečnostný pás nie je e, v súlade s XYZ a preto to neuvediem na trh. Mal by ten človek mať, mať právny záväzok toto urobiť a to by ho mohlo dostať do právnych ťažkostí, keby povedal, áno, tak ja som urobil toto rozhodnutie, ja som si to sám takto vyložil a príjmam právne e, konzekvencie. Takže on by mal na to upozorniť, ak niečo vidí a myslí si, pretože lokálny obchodovateľ s autom pravdepodobne nie je tá správna osoba na to, aby posudzovala a rozhodovala o tom, či niečo by sa malo uviezť na trh alebo nie. Pán Taus mal veľmi dobrý e, argument, keď povedal, že kto je vlastne zodpovedný za čo v tomto reťazci a obchodník s autom, obchodovateľ s autom by mal byť ten, ktorý má tú hlavnú zodpovednosť posudzovania na tom, či niečo by malo byť uvedené na trh. To, čo by mal on urobiť, je celé to zhrnúť. To by, mal eh, byť, eh, to by mala byť úloha eh, predajcu aut, potom štruktúra poplatkov, potom tu zaznelo niekoľko otázok aj o tomto. Ja nemám teda nepovedal by som, že moje riešenie je dokonalé, ale takisto súhlasím, že sú tu otázky ohľadom návrhu komisie, čo sa týka financovania typového schvalovania. Ak komisia zrušila e, povoleň, e, poplatky, tak môžeme riskovať, tak riskujeme tým, že krajiny nebudú mať veľa typových svalovaní, pretože niektoré krajiny proste toho nebudú toľko mať, nebudú mať dostatok peňazí pre dobrý dohľad nad trhom. Preto sa vytvorí systém a pre mňa bolo prirodzené povedať, že ak nemáme peniaze z typového schvalovania, tak členské štáty by to mali zaplatiť členské štáty to platiť nechcú, ale mohli by sme skončiť so situáciou, kedy tie peniaze nebudeme mať, pretože v niektorých štátoch je veľmi e, nákladné financovať relevantný dohľad nad trhom. Preto som otvorí e, k diskusii e, o tom, ako nájsť správnu cestu. Ak sa vám nepáči to, ako to navrhujem ja, tak sa nevracujeme k návrhu komisie, pretože potom by sme mali iný problém Môj pozmeňovací návrh bol 39, kde som uvádzal, že členské štáty by mali mať možnosť získať peniaze z rozpočtu. Je to ideál, ideál, idealistická otázka z mojej strany, no môžem to povedať. E, môj bod prešiel, ale všetci sme povedali, že navýšme e, rozpočet, aby sme mohli e, získať peniaze späť od členských štátov. Ale keď sa pozrieme na štruktúru poplatkov, tak e, viem, že budeme mať e, peniaze pre dohľad na trhu, pretože to je to najdôležitejšie. No a v neposlednom rade, čo si myslím, že je kľúčové, a potom je tu otázka, voči ktorej je kritická. Komisia je časovo obmedzené typové schválenie. Chápem, že hoci cieľ komisie nie je obmedziť e, životný cyklus automobilu alebo nákladného vozidla, myslím, že mohlo by sa, vlastne toto by mohol byť ten následok a to je čosi, o čom musíme diskutovať. Či toto chceme, alebo či kolegovia zdieľajú môj názor alebo moju obavu toho, že toto bude ten dopad, takýto bude dopad. Aj keby sme sa rozhodli pre túto cestu, ktorú navrhla komisia. Ja by som chcel, aby sme mali jednu vec na zreteli. Namiesto auditov e, typového schvalovania by bolo, že by bola iná agentúra pre typové schvalovanie iný orgán pre typové schvalovanie, ktoré by potom na to nadviazal a urobil by to na budúce, pretože si myslím, že máme nezdravú situáciu, a nezdravý vzťah medzi výrobcami a orgánmi pre typové schvalovanie v niektorých členských štátoch. Preto treba zabezpečiť, že ak máme e, typové schvalovanie v jednej členskej krajine, ak je to, obnov, ak je to obmedzené a treba to e, vlastne ob, každých 5 rokov opakovať, tak by to malo byť, e, tak vlastne je to ten istý orgán. No a môj návrh je, aby bola iná agentúra e, pre typové schvalovanie, ktorá by sa potom do toho e, zakomponovala. A tiež si myslím, že by sme mali diskutovať, že tam bude dopad na životný cyklus na životnosť e, vozidla. No a ako zabezpečiť, že sa tam zapracuje iný orgán pre typové schvalovanie e, práva duševného vlastníctva, keby sme o tom diskutovali tak len chcem objasniť komisii, že môj zámer nie je rozhodovať, že by sme mali využívať e, testy e, tretich strán. Je možné, je to možné, ale mala by to byť E, teda nie hoci kto by mal povedať, že e, to chce otestovať sám a povedať, že má právo na všetky informácie, na hoci aké otestovanie. Takže to nechcem. Máme tu e, orgány, služby, ktoré by mohli využiť e, služby tretich strán a to je dôležité. Ale ešte raz, toto je čosi, o čom diskutujeme stále a mohli by sme to zohľadniť, posilniť dohľad na trhu a pokúsiť sa e, zabezpečiť e, štruktúru poplatkov, ktorá by vlastne financovala tento trh. Ďakujem čo sa týka e, harmonogramu, lehota pre pozmeňovacie návrhy je 14. september e, poludne. Hlasovanie v MB 7. alebo 8. novembra a v IMCO 28. alebo 29. novembra 2016. No a toto je koniec tohto bodu na programe. No a keďže náš ďalší bod začne až o 11. hodine, výmena názorov s ministrom pre životného prostredia Slovenskej republiky, s pánom Laslom Šojmošom. Tak e, teraz by som prerušil zasadnutie do 11. hodiny. Milí kolegovia, ďalší krok, ďalší bod na programe je eh, diskusia s eh, ministrom životného prostredia Lástom Solomošom. Ako obvykle začneme naše zasadnutie a vyjadrením predsedníctva, pokiaľ ide o ich priority pre tento rok a potom bude nasledovať obvyklá, obvyklá diskusia medzi politickými skupinami, zástupcami politických skupín a členmi výboru o jednotlivých bodoch, ktoré predsedníctvo eh, nám chce odprezentovať v úvodnej fáze. Nech sa páči, máte slovo. <laughs> Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení členovia výboru, dámy a páni, je mi potešením byť dnes tu s vami a chcel by som sa poďakovať za túto príležitosť eh, predložiť priority slovenského predsedníctva a vymeniť si názory s vami ohľadom e, súčasnej situácie v oblasti životného prostredia a klimatických zmien. Od Lisabonskej zmluvy Európsky parlament a spoločne s radou prijíma prevažnú väčšinu legislatívnych aktov. E, preto naša efektívna spolupráca v legislatívnom procese je kľúčová. Teším sa na prácu, spoluprácu s Európskym parlamentom. Predovšetkým e, som poctený, že s vami môžem spolupracovať. Jednou z najdôležitejších, e, jedným z najdôležitejších a najvplyvnejších výborov v parlamente. Dovolte mi začať tým, že poviem, že toto prvé slovenské predsedníctvo prichádza v čase, kedy Európska únia čelí viacerým výzvam. Predovšetkým boj proti terorizmu a bezpečnostné otázky, otázky migrácie, utečenecká kríza, ale predovšetkým prebiehajúca, pokračujúca diskusia o budúcnosti Európskej únie. Napriek výzvam a zvyšujúcej sa neistote, slovenské predsedníctvo chce podporovať a propagovať e, pozitívnu agendu a hľadať udržateľné riešenia. Teraz ešte viac ako predtým potrebujeme vzájomnú empatiu a ochotu alebo vôľu ku kompromisom. Potrebujeme to viac než kedykoľvek predtým. Z toho dôvodu počas nášho predsedníctva by sme chceli byť e, poctivým sprostredkovateľom e, a zameriavať sa na otázky, ktoré prinesú jasné výsledky od, ktorá od nás od občania očakávajú. Myslíme si, že schopnosť e, poskytnúť konkrétne výsledky a pre, prekonať fragmentáciu je kľúčom e, k priblíženiu Európskej únie k občanom. Ambícia slovenského predsedníctva je znovu nadobudnúť dôveru občanov e, do európskeho projektu, do projektu, ktorý je považovaný za jeden z najvýnimočnejších a najjedinečnejších majstrovských diel politickej jednoty v Európe. Hm, takisto si myslíme, že hoci Európska únia nie je dokonalá, má význam a predovšetkým nemá alternatívne riešenie. Hm, toto podporili viaceré prieskumy, ktoré dokazujú, že, členské, že pozitán, e, občania vo väčšine členských štátov majú pozitívny postoj e, e, k členstvu Európskej únie a stále veria v európsky projekt. Slovenská, Slovenská republika vždy bola jeden z najväčších podporovateľov Európskej únie. Únia nám poskytla veľa benefitov počas našich 12 rokov členstva. Stali sme sa silnejšími ekonomicky, v sociálnej rovine aj geopoliticky. Takisto to prinieslo e, prínosy pre naše životné prostredie. E, preto je mi veľkou cťou, ale aj je to našou zodpovednosťou, viesť toto predsedníctvo a prispieť spoločne so všetkými členskými štátmi k pokroku európskeho projektu. Sme presvedčení a vnímame e, intenzívne našu spoločnosť v Európe. V týchto náročných časoch Európania opak, e, očakávajú, že inštitúcie prinesú výsledky. Preto vás chcem vyzvať, aby ste sa k nám pridali v snahe um, obnoviť Európu, ako hovorí naše moto nášho prezidentstva. Chceme docieliť pokrok v štyroch hlavných prioritách, v prioritných oblastiach. Poprvé, posilniť európsku ekonomiku, modernizovať a rozšíriť jednotný trh v oblastiach ako energia a digitálna ekonomika pracovať na trvalo udržateľnej migrácii a azylovej politike a podporiť e, e, Európu v globálnom meritku. Pre priority e, pre slovenské predsedníctvo sú charakterizované troma prepojenými princípmi. Docielenie hmatateľných výsledkov. Náš cieľ je demonstrovať európskym občanom, že spoločný európsky projekt má praktický dopad na zlepšenie ich e, životnej kvality. Prekoná, prekonanie fragmentácie budeme sa snažiť docielovať výsledky, ktoré pomôžu napojiť e, členské štáty viac na jednotný trh. No a potom zamerať sa na občanov. E, schopnosť e, poskytnúť alebo docieliť konkrétne výsledky a prekonať fragmentáciu je kľúčom e, k približeniu únie bližšie k občanom. Slovensko predsedníctvo chce obnoviť dôveru občanov do spoločného európskeho projektu. Teraz dovolte mi pokračovať ku konkrétnym ekologickým prioritám v mojom rodnom jazyku. Thank you very much. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. <clears throat> Len včera sa v Bratislave skončilo najvýznamnejšie environmentálne podujatie počas slovenského predsedníctva na tému Prechod na zelenú ekonomiku, ktorej sa zúčastnilo takmer 500 účastníkov z 32 krajín celého sveta, aj za účasti predstaviteľov Európskeho parlamentu. Zelenú ekonomiku chápem ako obrovskú príležitosť, a zároveň reakciu na krízu súčasného ekonomického modelu, ktorý je založený na neefektívnom využívaní prírodných zdrojov a hlavne nerešpektovaní limitov našej planéty. Verím, že tí z vás, ktorí sa konferencie v predchádzajúcich dvoch dňoch v Bratislave zúčastnili, so mnou budete súhlasiť, že sa nám podarilo vytvoriť širokú platformu na diskusiu o prechode na zelené hospodárstvo a zároveň priestoru na výmenu skúseností a pozitívnych príkladov. Na tému zelenej ekonomiky sme sa pozreli z perspektívy politikov, finančných inštitúcií, inštitúcií a investorov, občianskej spoločnosti, biznisu, samozprávy a výskumu. Počas konferencie sme podrobne diskutovali o potrebe stabilného legislatívneho prostredia, o možných finančných zdrojoch o prekážkach, ktoré nám bránia v prechode na zelené hospodárstvo a zároveň sa oboznámili s pozitívnymi príkladmi, ktorých je už v Európe nespočetné množstvo. A zároveň sme chceli spropagovať pozitívne príklady z nášho regiónu. Diskusie počas predchádzajúcich dvoch dní znovu potvrdili, že v Európe máme vybudovaný robustný systém na monitoring čiastkových politík prispievajúcich prechodu na zelenú ekonomiku, či už je to štatistický systém, reportingový a monitorovací systém stavu životného prostredia, správy o pokroku obehovej ekonomiky, stave energetickej únie a podobne. Čo nám chýba, je pravidelná možnosť diskutovať výsledky týchto čiastkových systémov a mechanizmov, ktoré by pomohli hodnotiť pokrok na ceste k zelenej ekonomike s cieľom prediskutovať kroky, ktoré sú potrebné do budúcnosti. Jedným zo záverov konferencie je, a to by som chcel podčiarknúť, vytvorenie procesu, ktorý sme nazvali Bratislava Green Economy Process, ktorý by nadviazal formátom eh, na našu konferenciu a umožnilo pravidelnú výmenu názorov a hodnotenie pokroku smerom k zelenej ekonomike aj v kontexte strategických dokumentov Európskej únie ako stratégia Európa 2020, 7. environmentálny akčný program a podobne. Je mojou ambíciou prediskutovať možnosť vytvorenia takéhoto fóra s mojimi kolegami z OECD koncom mesiaca v Paríži a počas environmentálnej rady s ministrami životného prostredia a klímy krajín Európskej únie v októbri v Luxemburgu. Zároveň by som si vám týmto dovolil ponúknuť veľmi vážnu a úprimnú spoluprácu pri uvádzaní tejto iniciatívy do života. Dovolte mi teraz vrátiť sa k dôvodu nášho stretnutia a priblížiť priority a témy, ktoré sa týkajú životného prostredia zmeny klímy a ochrany prírody, na ktorých budeme v nasledujúcich mesiacoch spoločne pracovať. V úvode by som rád vyzdvihol excelentnú spoluprácu s Holandskom a s Maltou v rámci nášho predsedníckého tria. Chcem sa úprimne poďakovať Holandsku za odvedenú prácu a pokrok, ktorý dosiahli počas ich predsedníctva, ako aj za pokračujúcu spoluprácu a pomoc počas nášho predsedníctva. Ako som už spomenul, Slovenská republika sa historicky po prvýkrát stáva predsedajúcou krajinou e, v Rade Európskej únie. Je to pre nás veľká česť, ale samozrejme aj veľký záväzok. Ale zároveň aj obrovská výzva. Vážené dámy, vážení páni, Európska únia za posledných 40 rokov vytvorila systém efektívnej environmentálnej a klimatickej politiky, ktorý na globálnej úrovni nemá obdobu. Implementácia týchto politík značne prispela k zlepšeniu zdravia, zlepšeniu blahobytu a fungovaniu ekosystémov v Európe a pozitívne ovplyvnila aj vývoj v iných častiach sveta. Aj napriek tomuto pokroku sú výzvy, ktorým nielen európske životné prostredie čeli značné a ostáva pred nami veľké množstvo práce. V minulom roku sa uskutočnili dve, podľa môjho názoru, kľúčové stretnutia, ktoré budú, ktoré budú formovať environmentálne a klimatické politiky v nadchádzajúcich rokoch. Prvé bolo schválenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a druhým schválenie Parískej dohody. Obe majú obrovský význam na formovanie budúcej stratégie smerom k nízkouhlíkovej a zelenej ekonomike a potvrdzujú, že ochrana životného prostredia a udržanie konkurenceschopnosti Európskej únie na svetovom trhu sa nemusia vylúčovať. Environmentálna politika môže tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest a podpore investícií. Táto téma veľmi silno rezonovala aj počas už spomínanej konferencie v Bratislave prechod na zelenú ekonomiku. Dovolte mi teraz predstaviť jednotlivé prioritné témy v oblasti životného prostredia počas nášho predsedníctva. A, sú, a tým, týmito témami sú zmena klímy, obehové hospodárstvo, ochrana prírodných zdrojov a problematika vôd. Pokiaľ ide o zmenu klímy, Budeme sa venovať v prvom rade aktivitám na pôde Európskej únie, ktoré nadvezujú na schválenie prelomovej prvej všeobecnej záväznej dohody z Paríža, ktorú schválilo 195 krajín. Schválením dohody sa však práce nekončia, ale práve naopak. Prvý dôležitý míľnik má už Európska únia za sebou, keď je 22. apríla 2016 Európska únia 28 členských štátov podpísalo v New Yorku Parísku dohodu na slávnostnej ceremonii na vysokej úrovni. Následne nás čaká množstvo domácich úloh na zabezpečenie jednak ratifikácie a samotnej implementácie dohody. Ratifikácia Parížskej dohody je veľmi vysoko nielen na agende Európskej únie, ale aj na medzinárodnej úrovni. Ratifikácia dohody Čínou a Spojenými štátmi americkými počas minulého týždňa naznačujú, že dohoda by mohla byť ratifikovaná do konca roka 2016. Aj z uvedeného dôvodu sme problematiku ratifikácie zaradili aj na rokovanie neformálnej rade v Bratislave v júli, kde vo všeobecnosti bola zhoda na čo najskôršej ratifikácii, samozrejme vzhľadom na nevyhnutnosť vykonania ratifikácie jednak na úrovni Európskej únie a na úrovni jednotlivých členských štátov spoločne. Slovenská republika je plne odhodlaná dopomôcť k rýchlej ratifikácii a vyvinie maximálne úsilie, a ja osobne a moji kolegovia vyvinieme maximálne úsilie pre diskusiu na úrovni Rady. Preto jednou z mojich priorít bude napomôcť skorej ratifikácii dohody na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni členských štátov a tak vytvoriť podmienky na implementáciu záväzkov Európskej únie predložených ako príspevok do Parískej dohody. Na domácej pôde som v tomto duchu inicioval urýchlenie ratifikačného procesu, tak aby Slovensko Parísku dohodu ratifikovalo do konca tohto roka. Cieľom rýchlej ratifikácie je, aby Európska únia bola aj nadalej vnímaná ako dôveryhodný a spolahlivý partner v globálnom boji proti zmene klímy. Následnú implementáciu Parískej dohody vnímam ako príležitosť na úspešný prechod na využívanie čistej energie a zabezpečenie postupného prechodu na moderné, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo. Implementáciou záväzkov Európskej únie v rámci Parískej dohody je v súlade s pokynmi Európskej rady z oktobra, z oktobra 2014, ktoré stanovuje záväzok dosiahnutie záväzného cieľa redukcie skleníkov plynov aspoň na úrovni 40 do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Z uvedeného dôvodu Európska komisia predložila návrhy na implementáciu uvedeného záväzku. Prvým návrhom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť úsilia zameraného na vytvorenie odolnej energetickej únie s komplexnou politikou v oblasti klímy, je úspešne zreformovaný systém Európskej únie s emisnými kvótami skleníkových plynov ETS. Uvedený systém by mal poskytovať silnejšie impulzy pre rozvoj, pre inovácie a zároveň chrániť európsky priemysel pred rizikom úniku uhlíka. ITS e je tiež potrebné zjednodušiť, aby zodpovedal svojmu účelu, a to bez toho, aby sa ohrozila jeho environmentálna integrita. Mojím cieľom počas slovenského predsedníctva je rýchlo pokročiť v práci na tomto spise a pokiaľ možno dosiahnuť prípadne všeobecné smerovanie na Rade pre životné prostredie v decembri tohto roka v Bruseli. K ďalším problematikám, ktorým sa budeme prioritne venovať, je aj návrh cieľov pre sektory nezaradené do systému obchodovanie s emisiami, s emisiami non-ETS, ako napríklad doprava, ako poľnohospodárstvo, budovy a ako sú odpady. E, venovať sa budeme tiež návrhu, ktorým sa zaradí sektor využívanie pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesníctva do záväzkov Európskej únie. Návrhy stanovujú národné ciele na úrovni členských štátov v uvedených sektoroch. Uvedenú problematiku plánujem zaradiť na oktobrové zasadnutie Rady pre životné prostredie a uskutočniť diskusiu o smerovaní, počas ktorej budú mať ministri príležitosť prerokovať návrhy týkajúce sa spoločné úsilie, ako aj začlenenia lesníctva do záväzkov. Vzhľadom na dôležitosť témy zmeny klímy som zorganizoval aj spoločné neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za zmenu klímu, klímy a energetiku, a to na tému trvalo udržateľné financovanie a nový systém riadenie energetickej únie. Uskutočnilo sa 12. júla v Bratislave aj za účasti podpredsedu nášho výboru. Na rokovaní bol samozrejme priestor aj k otázkam prípravy na pokračovanie medzinárodných rokovaní v oblasti zmeny klímy. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na dôkladnú prípravu na blížiacu sa konferencie zmluvných strán rámcového dohovoru o zmene klímy, ktorá bude v Maroku. Verejnosť bude napäto sledovať uvedené rokovanie aj v súvislosti s úspechom, ktorý sa dosiahol na predchádzajúcom rokovaní v Paríži a opatrenia týkajúce sa zmeny klímy a Parížska dohoda sú v stredobode pozornosti na celom svete. Cieľom predsedníctva je splniť záväzok Európskej únie a udržať parížskú dynamiku a usilovať sa o skoré nadobudnutie platnosti Parískej dohody a jej účinné vykonávanie. Predsedníctvo zabezpečí potrebné prípravy a účasť Európskej únie a jej členských štátov na uvedenej konferencie, ktorá bude odrazovým mostíkom pre rozpracovanie detajlov Parískej dohody a vykonávanie pracovného programu dohodnutého v Paríži. Medzinárodné rokovania vstúpili do novej fázy vykonávania – EÚ dokázala, že vie prijať a uskutočniť ambiciozne politiky a ciele v oblasti klímy. Teraz pracujeme na právnych predpisoch na obdobie po roku 2020. Je dôležité, aby sme partnerské krajiny nabádali, aby začali realizovať politiky a opatrenia, ktoré predložili v rámci Parískej dohody. Významným podujatím bude rokovanie strán Montrealského protokolu v Kigali v Rande. Predsedníctvo bude tiež podporovať vyššiu úroveň ambícií v rámci ICAO, a ITO and IMO na, a Montrealského protokolu a zapojí sa do výmeny skúseností týkajúcich sa čo najefektívnejšieho plánovania a vykonávania účinných politík v oblasti klímy, ktoré sú, ktoré sú kompatibilné s udržateľným rastom. Ako vždy, počítame s vašou aktívnou podporou. A to aj pokiaľ ide o komunikáciu a nadvezovanie kontaktov. Medzinárodné spoločenstvo je veľmi blízko ku globálnej dohode, dohode o <clears throat> zužovaní e, uhlovod... fluorových uhlovodíkov, ktoré sú veľmi ohrozujúcim skleníkovým plynom. Urobíme všetko pre túto ambicióznu dohodu. A tým sa dostávam k druhej veľmi dôležitej problematike, ktorá je efektívne využívanie zdrojov, oblasť obehového hospodárstva, a tvorí jednu z podstatných častí našej spoločnej práce v budúcich rokoch a kde mojou ambíciou je počas nášho predsedníctva dosiahnuť pokrok v rokovaniach o odpadovom balíčku na úrovni Rady pre životné prostredie. Obehové hospodárstvo nechápem ako izolovanú sektorálnu záležitosť, ale práve naopak Vidím túto tému ako obrovskú príležitosť na transformáciu nášho súčasného modelu ekonomického rozvoja smerom k zelenému hospodárstvu. Uvedená transformácia bude určite vyžadovať dlhodobé záväzky a opatrenia vo viacerých oblastiach na úrovni Európskej únie a na všetkých úrovniach riadenia v členských štátov. Zelené hospodárstvo má potenciál pomôcť Európskej únie prekonať doznievajúcu ekonomickú krízu a stať sa globálnym ekonomickým lídrom, ktorého rozvoj bude založený na zosúladení, zosúladení ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja. Z tohto hľadiska je dôležité, aby sa nám podarilo posilniť spoluprácu medzi všetkými relevantnými partnermi z oblasti hospodárstva, z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj finančnej sféry a vedy a výskumu. Táto spolupráca je dôležité pre dosiahnutie širokej politickej dohody vedúcej k efektívnemu využívaniu zdrojov a zachovaniu planéty aj pre naše deti. Za ďalšiu nemej dôležitú tému považujem problematiku biodiverzity a politiku smerujúcu k plneniu cieľov stratégie Európskej únie pre biodiverzitu do roku 2020. Verím, e, že Európska komisia v najbližších týždňoch zverejní s napätím očakávané výsledky hodnotenia efektívnosti kľúčových nástrojov pre oblasť ochrany prírody a biodiverzity, smerníc pre ochranu vtákov a biotopov, ktoré sú základnými prvkami európskej ochrany prírody a ktorých efektivita závisí od dôslednej implementácie primeraných finančných zdrojov. Výsledky preskúmania zameraného na smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch budú dôležité pre ďalšiu prácu na ochrane biodiverzity v Európe a na celom svete, pretože na ich základe možno lepšie posúdiť dosiahnutý pokrok, ako aj opatrenie potrebné v budúcnosti. V tejto súvislosti si vás všetkých dovolujem čo najsrdečne pozvať na výstavu Príroda a ochrana biodiverzity na Slovensku, ktorú otvárame pondelok 19. septembra o 6. hodine v Beralimonte spolu s komisárom a s vicepre, viceprezidentom pánom Ševčovičom a pánom komisárom Velom. Nakoniec som si nechal problematiku, ktorou chceme prispieť do európskej environmentálnej diskusie, a to je integrovaný manažment vôd v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy. Na túto oblasť sa zameriavame predovšetkým z hľadiska nedostatku vody, sucha a povodní, ktorých svetkami sme v poslednom období čoraz častejšie. Hľadanie efektívnych nástrojov pre integrovaný manažment vôd na všetkých úrovni považujem za vysoko aktuálnu tému nadvezujúcu na koncepciu ochrany vodných zdrojov Európy z roku 2012. Táto téma bola predmetom našich spoločných diskusí počas ministerskej konferencie neformálneho stretnutia ministrov pre životné prostredie dňa 11. júla v Bratislave aj za účasti podpredsedu vášho výboru. Výstupy z rokovaní plánujeme využiť ako základ pre prípravu záverov rady, ktoré by mali byť príspevkom do debaty o zameraní budúcej, budúcej vodnej politike Európskej únie. Samozrejme, okrem uvedených štyroch hlavných priorít chceme pokračovať a uľahčiť pokrok pri schvalovaní aj v prípade návrhov, ktoré sú už v rôznom štádiu rokovania. Jedná sa najmä o aktivity v oblasti chemických látok, kde budeme pokračovať v nastolenom tempe rokovaní o ratifikačnému balíčku k minamackému dohovoru o ortuti. Jednou z priorít slovenského predsedníctva je rozhodujúcim spôsobom prispieť k rýchlej ratifikácii minamackého dohovoru ktorý má vstúpiť do platnosti v roku 2017. V tejto súvislosti vítam pokrok, ktorý rada zatiaľ dosiahla, pokiaľ ide o balík opatrení týkajúci sa ratifikácia. Vychádzajúc z tohto solidného základu je predsedníctvo pripravené čo najskôr začať rokovanie s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní do konca roka. Prijatie nariadenia je základnou podmienkou ratifikácie zo strany Európskej únie a jej členských štátov a tá je nevyhnutnou podmienkou nášho plného zapojenie, zapojenia, keď sa budúci rok naplno rozbenie práce na medzinárodnej úrovni. Preto by sme sa mali usilovať o rýchlu dohodu a mali by sme dôkladne zvážiť, do akej miery by sme už teraz mali zahrnúť ustanovenie, ktoré presahujú požiadavky tohto dohovoru. Ďalší z návrhov, kde sme pripravení v spolupráci s Európskym parlamentom sa podielať na riešenie otázok, ktoré stále bránia dohode o návrhu, je aj návrh na riadenie Euro 5.6. Uvedeným návrhom môže dojsť ešte k zníženiu emisí z cestnej dopravy prostredníctvom viacerých dodatočných ustanovení predložených Európskou komisiou. Na záver spomeniem aj dôležité medzinárodné rokovania, ktorým počas slovenského predsedníctva venujem tiež veľmi veľkú pozornosť. Jedná sa o rokovanie, rokovania k zmene klímy v Maroku, ktoré som sa venoval už v predchádzajúcej časti. Ďalej je to dôležité rokovanie o látkach poškodzujúcich ozonovú vrstvu Zeme v Rande v októbri. Na uvedenom stretnutí by sa mala dosiahnuť dohoda k novele Montrealského protokolu s cieľom začleniť do rozsahu tohto protokolu aj fluorované uhlovodíky, silné skleníkové plyny, skleníkové plyny, ktoré sa využívajú ako náhrada látok poškodzujúcich ozonovú vrstvu Zeme. Tento polrok bude bohatý aj na globálne podujatia zamerané na biodiverzitu a obchodovanie s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Predsedníctvo je odhodlané zabezpečiť, aby sa Európska únia a jej členské štáty efektívne zúčastnili na týchto medzinárodných zasadnutí. Predsedníctvo pozná vašu prácu na uznesení o strategických cieľoch Európskej únie na 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán CITES a oceňuje dôležitosť, ktorú Európsky parlament prikladá ochrane ohrozených druhov. Predsedníctvo sa tiež bude usilovať o úspešný priebeh 13. konferencie zmluvných stran dohovory o biologickej diverzite v decembri 2016. Naším plánom je prijať závery rady v októbri, aby sme si priplavili solidnú rokovaciu pozíciu s osobitným zameraním na začleňovanie cieľov v oblasti biodiverzity do rôznych sektorov, ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch medzinárodnej oblasti nás v oktobri čaká aj dôležité ministerské stretnutie s ministrami z krajín východného partnerstva na tému prehlbenie spolupráce v oblasti klimatických zmien a životného prostredia. Keďže životné prostredie nepozná hranice, aj na základe našej historickej skúsenosti považujem za veľmi dôležité spolupracovať s našimi východnými susedmi pri hľadaní riešení spoločných environmentálnych problémov a podeliť sa s nimi o skúsenosti s prípravou a implementáciou environmentálnej legislatívy. Ako vidíte, v programu nášho predsedníctva v oblasti životného prostredia a zmene klímy nechýbajú ambície. Čaká nás veľmi náročné obdobie z hľadiska medzinárodnej, ale aj európskej politiky v environmentálnej a klimatickej oblasti. Závero, záverom mi dovolte e, vyjadriť úprimnú snahu o spoluprácu s vami na otázkach, ktoré majú vplyv na životné prostredie s cieľom dosiahnutia pozitívneho pokroku nielen z perspektívy environmentálnych a klimatických politík, ale aj pre celkové blaho občanov Európskej únie, tak aby sme naplnili ich očakávania. Podľa prieskumu si dve tretiny občanov Európskej únie myslia, že by sa Brusel mal v oblasti ochrany prírody angažovať viac a viac ako polovica opýtaných považuje súčasné pôsobenie únie v tejto otázke za nedostačujúce. Verím, že jedine spoločným úsilím Môžeme nastaviť politiky tak, aby pracovali prospech občanov a zdravého životného prostredia a naplnili tak ich očakávania a zároveň dokázali opostatnenosť spoločnosti spoločného európskeho projektu. Verím, že naša spoločná práca počas slovenského predsedníctva prispieje k naplneniu tejto nelahkej úlohy. Ďakujem veľmi za pozornosť a teším sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne za veľmi podrobnú prezentáciu. Ešte než začneme eh, s otázkami zástupcov politických strán a kolegov z parlamentu, chcem len pripomenúť, že eh, sme prijali stanovisko o ratifikácii eh, Parížského dohovoru dnes do poludnia. Európsky parlament veľmi podporuje rýchlu ratifikáciu EÚ, ktorá zaviaže Európsku úniu e, od začiatku konferencie strán e, k Parížskej dohode. Dúfame, že ratifikácia USA a Číny, že potom Rada rozhodne aj o urýchlení postupu, aby Európska únia mohla naďalej zohrávať vedúcu úlohu e, v medzinárodnej rovine. Takže ďakujem pekne a teraz môžeme začať e, zastupkyňou EPP, e pani, pán Lise. Ďakujem, Giovanni. Ten bod, ktorý si práve spomenul, ratifikácia Parížského dohovoru, to chcem aj ja ehm, zdôrazniť pán predseda rady, urobte všetko, čo je vo vašich silách, čo bude vo vašich silách, aby Európska únia mohla rýchlo ratifikovať bolo by maximálne trápne, keby Čína a Spojené štáty ratifikovali a my by, nám by to trvalo mesiace a potom <clears throat> by sme to až po Marrakeš nemali pripravené. Veľmi sa chcem poďakovať za vaše vyjadrenie aj za vašu angažovanosť a chcel by som eh, predovšetkým zdôrazniť vašu poslednú vetu, občania a občianky očakávajú od nás, že Európska únia sa ešte viac bude angažovať v oblasti životného prostredia. Musíme v tom postupovať spoločne. To je záležitosť, ktorá určite e, nie je ktorú určite nemôže realizovať krajina, každá krajina individuálne, predovšetkým pokiaľ ide o klimatické zmeny. Čo sa týka ochrany životného prostredia, e, máte pravdu, potrebujeme ambicioznú politiku, ale zároveň chceme konkurencieschopnosť európskych priemyslov mať na zreteli. EPP e sa veľmi zasadzuje za to, aby sme pri obchodovaní s emisiami množstva bezplatných certifikátov E, ktoré sú pridelované priemyslu, aby, sa, e, aby sme sa vyhli úniku uhlíka, e, to by sme mali znížiť. A mňa by zaujímalo vaše stanovisko, či ste otvorení v prípade, že parlament príjme takýto návrh, ak by sme sa teda presadili, či by to rada či by sa rada toho chopila. Takže o to by som vás chcel dôrazne požiadať. Potom máme samozrejme problém, pokiaľ ide o ochrane klímy, že Parížská dohoda je síce veľmi ambiciózna, ale záväzky jednotlivých účastníkov štátov Európskej únie a iných štátov, to nie je dostatočné, aby sa dosiahol tento cieľ, ale my ako EPP si myslíme, že potrebujeme spoločné úsilia s Čínou, so Spojenými štátmi, aby sa táto medzera uzavrela. Nie je jednostranná akcia Európskej únie, ale sú potrebné spoločné úsilia, ktoré musia prebehnúť, keď už e, sa hovorí o Marrakeši. No a podporíme aj plány ako by sa Európska únia mohla zapojiť do týchto spoločných úsilí. No a potom e, vzdušná doprava, letecká doprava. O niekoľko dní sa uskutoční e, zasadnutie IKEA v Montreali, kde ide o trhový mechanizmus eh, v leteckej doprave. Minulý týždeň sme viedli rozpravu a je tu obrovské, panuje tu obrovské sklamanie. Kolegovia v, v podstate zo všetkých politických skupín si myslia, že to, čo je teraz pred nami, nie je nápomocné pre životné prostredie, pre klímu a nie sme ochotní pre nejakú veľmi peknú dohodu, ktorá by niekedy v roku 2020 mohla viesť eh, k nejakým zlepšeniam. Za to, eh, kvôli tomu nechceme vzdať našu legislatívu. Čiže zástupcovia Európskej únie a členských štátov v Montreali je dôležité, aby toto zdôraznili, že ak to tak ostane, tak samozrejme našu, v našej legislatíve v rámci EÚ budeme pokračovať. Podľa nás by sme ju mali ešte sprísniť aby e, všetky priemysly boli v rovnakej rovine. Nemôžeme byť prísni k ocelovému priemyslu a letecký priemysel e, nezapracovať e, do tej zodpovednosti. A ak až v roku 2027 bude medzinárodná úprava, tak samozrejme nie sme ochotní tú pôvodnú legislatívu, ktorá zahrania kontinentálne lety, jednoducho ďalej pozastaviť. Čiže tu už musíme dospieť nejakým iným riešeniam. A v Montreali tí, ktorí budú hovoriť o štátoch Európskej únie, to musia veľmi jasne vyjadriť. Nie, aby nám bol predložený nejaký výsledok, e, v rámci ktorého e, musíme sa vzdať európskej legislatívy kvôli niečomu, čo za to vôbec nestojí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne e, za SAD. Žil Parňo, áno, vážený pán minister, vážený pán predseda. Ja som si eh, s veľkým eh, záujmom vypočula a prečítal program a priority eh, slovenského predsedníctva a pozornosť, ktorú chcete venovať ochrane životného prostredia a proti klimatickým zmenám. No a o vašom vystúpení, o, o prioritách chcel by som vám poďakovať a položiť pár otázok. Poprvé, Európska únia je v procese ratifikácie Parískej dohody. Keď som povedal Európska únia, tak e, viacero členských krajín, medzi nimi aj Slovenská republika, e, sú štátmi, ktoré, ktorých prebieha e, proces ratifikácie Parískej dohody. No a myslím, že teraz treba skupinu sociálnych demokratov povedať, že treba prejsť od slov k činom Eh, v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. A eh, no, samozrejme, treba, a, eh, treba a, hovoriť, ale aj konať. Takže v tejto situácii myslíme, že Marrakeš COP22 musí byť určujúcim v procese ratifikácie, ako iste viete, a, 55 štátov predstavuje viac ako 55 svetových emisí skleníkových plynov. A dnes podpisom a ratifikáciou Číny a USA v priebehu posledného víkendu pri príležitosti G 20, sme na 38%, ale ešte stále ostáva veľmi veľa krajín, tak aby sme mohli dosiahnuť e, tých 55 e, krajín, ktoré e, predstavujú 55 emisí skleníkových plynov. Je to len 26 štátov, ktoré predstavujú 39 globálnych emisí skleníkových plynov. Takže treba, myslím, že Európska únia môže ísť príkladom, a mala by ísť príkladom, takže mňa sa pýta na vaše stanovisko, ako, čo počas vášho predsedníctva teraz eh, do novembra, keď sa uskutoční COP22, môžeme urobiť eh, pre oficiálnu ratifikáciu Európskej únie bez toho, aby sme čakali, že všetky členské štáty budú ratifikovať. Táto eventualita bola naznačená v výmene názorov medzi Donaldom Tuskom a prezidentom Francúzska François Hollandom v Paríži 31. augusta tohto roka. Ja myslím, tak ako pripomenul predseda výboru Lavia, šlo o politický cieľ, ktorý sa nás zdá rozhodujúci. No a Rád by som sa ešte venoval trom mhm. ďalším témam. Plitvanie potravinami, to myslím, že chýba v balíčku obevého hospodárstva, o ktorom ste hovorili vo, vašich, vo vašej prezentácii. No a kolegovia predložili návrhy e, stanoviť si redukciu e, plitvania potravinami o 50% od teraz do roku 2030. Myslím, že mohli by ste objasniť vaše návrhy, vaše stanoviská k tomu, aby plitvanie potravinami bolo tiež prioritou. Ďalej, Európska únia by mala, by mala predložiť návrhy pri príležitosti konferencie, konferencie a keďže to je ukončenie subvencií sektoru fosílnych, fosílnych palív, spalovania fosílnych palív. Myslím, že to je tiež eh, politika, ktorú, ktorú sa treba zaoberať a ktorú treba, aby predložila Európska únia. No a na záver myslím, že eh, pri príležitosti že predsedníctva by sa mohli zintenzívniť snahy o zníženie emisí skleníkových plynov, ktoré eh, produkuje sektor dopravy a polnohospodárstva tak, aby sa dosiahli ciele stanovené na roky 2000, e, do roku 2020 a 2030. Takže toľko e, moje otázky. Skupina socialistov a de- e, demokratov mm, by si želala na ne vaše reakcie a odpovede. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker za EKR. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Srdečne vás vítame, pán minister, na pôde nášho výboru. Ja by som sa rád venoval niekoľkým prioritám, ktoré ste uviedli vo svojom úvode. Ja som to povedal aj na diskusii na pléne s vašim premiérom. Ste to tu tiež povedali. Vaše predsedníctvo začína vo veľmi pohnutých a turbulentných časoch. V minulých týždňoch po referende vo Veľkej Británii sa uskutočnilo eh, viacero dôležitých udalostí. Počuli sme veľa eh, analýz. Európska únia potrebuje jasné výsledky, občania potrebujú dôveru či Európskej únii. Vy ste hovorili o biodiverzite. Ja by som rád predložil konkrétny návrh. Vážený pán minister, Mali mhm. e, by ste sa angažovať za dodržiavanie smernice o ochrane prírody. A smernice, tie sú tie splňajú svoj účel, sú vhodné na dosiahnutie cieľov. Je to, je to stanovisko, ktoré má nielen veľká väčšina parlamentu, ale aj minimálne 15 členských štátov a je veľmi dôležité, že aj veľa občanov to podporuje 500 tisíc občanov, pol milióna občanov sa zúčastnilo eh, kampane Nature Alert. A oni od Európskej únie očakávajú, že existujúce ustanovenia o ochrane prírody sa budú aj dodržiavať a vykonávať. Takže prosím, nesklamte nás a tieto smernice o ochrane eh, prírody by ste počas vášho predsedníctva mohli zachrániť. Tie totiž potrebujeme, prednedávno som dostal odpoveď na písomnú otázku od komisára Velu. Komisia rozhodnutie o týchto smerniciach neustále odsúva. Nemáme stále uh, eh, odpovede. Ja vám prečítam. Komisia eh, má záujem na jeseň 2016 predložiť eh, návrhy na možný follow-up. Komisia sa bude ďalej zasadzovať za to, aby existujúce predpisy a pravidlá v Európskej únii boli správne uplatňované. Ja myslím, že už sme čakali dosť dlho. Ja, sa, ja čakám vašu podporu v súvislosti s dodržiavaním smerníc o ochrane prírody. A ja sa chcem spýtať, aké konkrétne snahy vyviniete. Vy ste na začiatok hovorili o konferencii o ekologickom hospodárstve. To je pre mňa veľmi dôležité. Zelené hospodárstvo, e, kde ekológia a hospodárstvo sa vzájomne posilňujú. Potrebujeme ochranu prírodného kapitálu. My závisíme od ekosystémov a môžeme to posilniť len tým, e, že zachovávané smernice o ochrane prírody, nemôžeme ich, e, nemôžeme ich e, oslabovať. Pán Gerbrandy, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, vážený pán minister Sojmoš, za to, že ste prišli a ďakujem vám za vaše úvodné slova. Vy ste hovorili o e, prechode na zelené hospodárstvo, o konferencii, ktorá sa uskutoční, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Ja som sa jej zúčastnil Som veľmi rád a som rád za to, že ste túto konferenciu zorganizovali. Jeden z hlavných záverov eh, mnohých eh, účastníkov bolo, že prechod na zelené hospodárstvo je nevyhnutný, v každom prípade sa uskutoční a po druhé, eh, že možno je to práve to riešenie pre európske hospodárstvo, ktoré nefunguje veľmi dobre. Ja som povedal, že je to taký čarovný nápoj na to, aby sme oživili európske hospodárstvo. A počas letu späť do Amsterdamu včera večer som rozmýšľal práve nad týmto čarovným nápojom a spýtal som sa, odkiaľ ich poznám. No a to je z komiksu Asterixovi. Je samozrejme dedina, v ktorej Asterix žije. Dokážu odolávať rímskej ríši vďaka čarovnému nápoju Panoramixa, ale ak my máme nejaký náš eh, čarovný nápoj a, a budem, sme ochotní podeliť sa o to eh, so zvyškom sveta a zvyškom Európy, ale a, eh, ďalší z nás, a, a, alebo ďalší ministri, premiéry, ministri financí, ministri e, hospodárstva neveria nášmu čarovnému nápoju. Oni, sa dokonca, oni, sa do, oni si dokonca myslia, že sa ich snažíme otráviť a vtedy to nikdy nebude fungovať. Čo spravíte na to, aby ste presvedčili kolegov, ktorých som hovoril, našich kolegov o tom, že máme ten čarovný elixír, že prechod na zelené hospodárstvo je najdôležitejšia vec, nielen na, na to, aby sme zachránili planetu, ale aby sme zachránili aj európske hospodárstvo. Momentálne sa to nedieje, to je úplne jasné. Pozrite sa na odpor voči subvenciám, ktoré znečistujú Eh, životné prostredie. Pozrite sa na odpor proti environmentálnej legislatíve. Polsko, ktoré eh, teraz žiada viac podpory eh, pre investície do uhlia. Čiže pozície, kde členské štáty sa snažia zbaviť stromu alebo leso, aby sa zbavili svojich, svojich povinností smernica NEC spôsoby, ako národné vlády sa stavajú k dieselovým motorom. Je to skutočne veľmi dlhý zoznam, takže prosím, môžete nám vysvetliť, ako budete pokračovať vo vašej práci a pokračovaní tej veľmi silnej konferencii, ktorá sa uskutočnila tento týždeň v Bratislave. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Eichhout. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister za to, že ste nám vysvetlili vaše plány eh, na tohto pol roka. Je to vždy veľmi krátky čas, eh, úloh je veľmi veľa, takže bude to iste veľmi zaujímavý. Pol rok teším sa na to, keď som si vypočul vaše, vaše slova, znelo to všetko veľmi pekne, ale eh, záverečná skúška bude, čo sme urobili a nielen o čom sme hovorili, pretože veľmi často tie slova sú veľmi krátke a dúfam, že sa nám podarí prejsť aj k činom. Samozrejme, najdôležitejšia vec je ratifikácia Parížskej eh, dohody. Mnohí kolegovia, viacerí kolegovia o tom už hovorili. Aby som bol na trochu konkrétnejší, keďže dnes eh, sme to prijali ako parlament, eh, ako pre životné prostredie, tak potenciálne to môže byť na plenárke budúci týždeň. A závisí to od toho, čo, o čom rozhodne rada. A rada nemusí rozhodovať jednohlasne. Takže ste ochotní eh, presadzovať rozhodnutia na rady na základe kvalifikovanej, na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou, tak aby rada mohla prijať rozhodnutie, aby sme zaistili, aby budúci týždeň to bolo skutočne ratifikované a že EÚ je zohrávať úlohu, pretože inak riskujeme, že to vstúpi do platnosti v októbri bez EÚ. A myslím, že to je niečo, čo by sa nemalo stať a vy máte ten kľúč na to, aby ste tomu zabránili. Ale potom musíte zaistiť, že vydržia vaše pravidlá jednomyselnosti a čakať na všetkých 28 štátov. Vy môžete povedať ako rada nie, budeme to ratifikovať na základe kvalifikovanej väčšiny. Dá sa to. Ale chcete tak urobiť aj? To je otázka a ja by som na to rád dostal presnú odpoveď, nielen takú všeobecnú. A potom uvidíme, či skutočne niečo chcete urobiť a nie len o tom, že, len hovoriť o tom, že chcete niečo urobiť, pretože je to rovnaké ako aj skupina EPP a ja nechcem sa spájať so skupinou EPP, ale oni hovoria, že pre nich je, sú klimatické zmeny a ratifikácia veľmi dôležité, ale ďalšia téma je, že preto chceme viacej povoleniek pre priemysel. No a ja neviem, ako sa tieto dve veci dajú povedať eh, za jednu minútu. Ja by som skutočne rád videl od rady trochu konzistentnejší prístup. Eh, či chcete urobiť niečo v klimatických zmenách, nebudete dávať eh, zadarmo povolenky a kvóty priemyslu za to, aby mohli zadarmo znečisťovať, pretože jeden z problémov ETS je, že tých kvót a povoleniek je príliš veľa. No ale vy chcete ratifikáciu, povedzme, že to je dobrý začiatok. Uh, takže a tým sa môžeme dostať k ďalšiemu bodu. Ratifikácia Parížskej dohody to je jedna vec, ale uh, tam samozrejme sú tu opatrenia a aktivity na boj proti klimatickým zmenám. Všetci vieme, že Európa momentálne čo navrhuje, čo robí, nie je dostatočné. Uh, my hovoríme, že chceme to obmedziť na 1,5 stupňa, to znamená, že Európa musí urobiť viac aké sú vaše konkrétne plány eh, na rade, ako Európska únia a Európa môže eh, mať eh, na rok 2018 ambicioznejší plán ako to, čo je momentálne. Ja to je to tiež veľmi konkrétna otázka. No a posledná vec, to už bude všetko, samozrejme, keď Peter Líze hovorí o leteckej doprave, tak ja sa k nemu pridám, aby ste nehovorili o stretnutí IKEO, Ja viem, že je to iný minister, ale toto je o klimatických aktivitách a klimatických aktivitách pre leteckú dopravu. Nenechajme to len na ministroch, ministrov dopravy. Ja myslím, že vy ako minister životného prostredia, pre vás je to relevantnejšie ako pre ministrov dopravy. Takže dúfam, že ste v tejto veci aktívni a nenechávate to len na ministrov dopravy. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Navrhujem, aby sme pokračovali sa otázkami. Kolega a potom zodpovedali blok aj preto, lebo máme dlhý zoznam rečníkov, ale času nemáme už dosť a nemáme veľa. A slovo dostane Elizabeth Köstinger. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister, ďakujem veľmi pekne za možnosť hovoriť s vami o vašich prioritách. Ja mám tiež e, veľmi konkrétnu otázku k dôležitému balíčku obehového hospodárstva. Zaoberáme sa teraz veľmi intenzívne pozmeňujúcimi návrhmi a rôznymi možnosťami, ktoré máme, dostať sa k reálnej udržateľnosti v Európe. My e, návrhu e, komisie e, je kritérium množstva komunálneho odpadu alebo odpadu z domácnosti. Mňa by zaujímala vaša pozícia k tejto veci, ako vy vnímate tie veľké zmeny medzi súkromným a verejným sektorom, či s tým súhlasíte, ako to vidíte. Druhá vec, a tá tiež súvisí s témou plýtvania potravinami. Plánujeme iniciatívnu správu. V Európskom parlamente pre mňa táto téma je mimoriadne dôležitá. Je to dôležitá súčasť aj a súčasť obehového hospodárstva. Čo si myslíte o systéme, ktorý už funguje vo Francúzsku, aby obchodné spoločnosti a podniky máme zaviazali k niečomu, vidíte to ako možnosť, zaviesť to v celej Európe napríklad, respektíve ako e, hodnotíte, aby zapojiť do tohto aj charitatívne alebo dobročinné organizácie. A tretia otázka, maličko obehovné, obehového hospodárstva sa týka účelovej viazanosti a vidíme, že ešte stále vidíme skládky v Európe, ktoré chceme odstraniť. Viete si predstaviť počas vášho predsedníctva predložiť nejaké ambiciozne návrhy zakaz, na zákaz a takýchto zariadení. Ďakujem pekne. Pani Bonafé. Tanto ministro, la ringrazio anch'io della presenza, e le voglio fare... Pán minister, a ja sa chcem poďakovať a zaželať vám všetko dobré do práce, ktoré očakávajú vás aj nás všetkých. Vo vašich vyjadreniach ste spomenul viacero zaujímavých bodov. E, e začalo to E, klimatickými zmenami. Kolegovia e, sa k tomu vyjadrili. Potom priority mojej politickej skupiny už tu boli veľmi dobre popísané, ale ja sa chcem dotknúť iného bodu e, za ten čas, čo mám k dispozícii. Správne ste začali, povedali ste, že Európska únia sa nachádza v zložitej situácii, migračná kríza, problémy s bezpečnosťou, ale spomenuli ste aj bod, ktorý je dôležitý pre mňa a pre nás všetkých, konkrétne e, kríza dôveryhodnosti, v ktorej sa Európska únia nachádza. Vaše moto znie Recharge Europe. Je to slogan, ktorý ste osobne spomenuli a správne hovoríte o tom, že je potrebné docieliť konkrétne výsledky a to musím zdôrazniť a podčiarknúť. Konkrétne výsledky. Ja vám chcem navrhnúť jeden konkrétny výsledok, ktorý by sme mohli čoskoro dosiahnuť a to je balík e, cirkulárnej, e, teda obehového hospodárstva. Ja nečítam Asterixa ako kolega, neviem, či ten balík obehového hospodárstva e, môže predstavovať nejaký čarovný nápoj alebo nie, ale viem, to, čo máme, je v podstate e, balík, ktorý sa týka inovácie, technológií a môže to znovu naštartovať investície, vytvárať pracovné miesta, kvalitné pracovné miesta. Naša ekonomika sa môže zmeniť, pokiaľ ide o udržateľnosť a o rozvoj, trvalý udržateľný rozvoj. Čiže tieto aspekty existujú je to realita a určite ešte sa vrátime k detailom tohto návrhu, teraz e, sa k tomu nebudem podrobne vyjadrovať, len som chcel dať príležitosť vyjasniť niekoľko bodov. My tento návrh určite ešte prediskutujeme, je to aj výzva, ktorá je adresovaná na vás, parlament, naozaj eh, podnikol obrovské úsilia. Máme aj ďalšie dôležité oblasti, ktorými sa musíme zaoberať, ako napríklad ETS. Naozaj sme urobili veľké úsilia No, máme tu jasne zadané ciele, čiže naozaj chceme, aby sme napredovali. Teraz si kladiem otázku, alebo kladiem otázku na vás, čo chcete urobiť vy, aby ste tieto konkrétne kroky mohol zabezpečiť. Kroky, ktoré povedú k tomu, že rada e, príjme stanovisko ešte než začnú trialógy. Čiže aká je aktuálna situácia na rade? Ďakujem. Ik was, eh, ik was nog aan het luisteren naar de vertaling uit het eh, italiano. Takže uh, vítajte, pán minister. Chcel by som hovoriť s vami o, o hormónoch. Uh, boli tu viaceré národy, alebo teda existujú štáty, kde sú problémy problémy plodnosti, e, rakovina, problémy, ktoré sú spôsobované hormónmi, ktoré existujú v životnom prostredí. Komisia sa mala vyjadriť do roku 2013, ale nestalo sa tak, čiže e, Európsky parlament aj rada e, Eh, apelovala na komisiu, aby eh, to komisia predložila. Komisia to nakoniec urobila v júni tohto roku. Tie návrhy sú problematické. Poprvé, eh, keďže sú tak prísne, že virtuálne sa týkajú len jednej látky ako endokrinný disruptor. Po druhé je tu významný problém, že komisia prekročila svoju právomoc a legislatívu o pesticídoch eh, z roku 2009 sa snaží obísť. Asi by vás zaujímalo, že právna služba parlamentu minulý týždeň dospela k záveru, že takto to naozaj je a že komisia naozaj prekročila svoje právomoci. Máme teda dva problémy. Jeden je obsahový a druhý sa týka inštituč- inštitučného základu. Asi viete, že toto bude Rada ministrov eh, životného prostredia prejednávať v júni, ale ako sa k tomu predsedníctvo postaví? Bude eh, reagovať spoločne s parlamentom na túto dvojitú provokáciu Európskeho parlamentu? Ďakujem. Much, eh, you, Ďakujem, pán minister, že ste prišli sem a že ste nám dali príležitosť položiť na vás otázky. Mám tri otázky. Chcel by som sa opýtať, E, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo a predovšetkým pokiaľ ide o prepracovanie e, smernice o odpade, chceli by ste e, uzavrieť rokovania a ak áno, tak akým spôsobom? A po druhé, energetická politika vašej vlastnej krajiny. Na základe správy závislosť energie Slovenska je trošku vyššia ako európsky priemer, čo nie je až tak rizikové, ale keď sa pozrieme na e, zdroje plynu, tak e, na Slovensku je situácia oveľa horšia. Tu Slovensko závisí predovšetkým od jedného konkrétneho partnera, a to od Ruska. Existujú dlhodobé e, dodávkové zmluvy ropy z Ruska na Slovensko, ktoré boli predlžené. A okrem toho je Rusko prítomné na Slovensku, e, aj pokiaľ ide o jadrovú energiu. Tu bola uzavretá dohoda v roku 2009 a v tejto súvislosti mám na vás, pán minister, dve otázky. Aké ďalšie kroky by Slovensko chcelo e, zrealizovať na to, aby znížilo svoju energetickú závislosť od Ruska. Viem, že určité opatrenia už boli prijaté e, s francúzským podnikom ale čo je dôležité je, aby táto energetická závislosť eh, od Ruska bola minimalizovaná. Aké ďalšie kroky chcete podniknúť v tomto smere? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Zoriňo. Ďakujem pekne, pán minister. Ja som eh, počúval vašu prezentáciu aj som e, s veľkým záujmom si preštudoval program slovenského predsedníctva priority v oblasti energie. Predovšetkým e, mimoriadne ma zaujímala pozornosť alebo teda prísľub, že e, v druhej časti predsedníctva rady sa bude riešiť otázka jadrovej bezpečnosti. Toto je naozaj závažný problém v členských štátoch členských štátoch sú stovky jadrových elektrární, ktoré, už dlhšie, ktoré fungujú už dlhšie, alebo sú v prevádzke už dlhšie, než by fungovať mali, keď vychádzame e, z technickej životnosti, ktorú by mali dosiahnuť. No a potom je tu relevantná zmluva Euratom. Takže bolo vyčlenených veľa finančných prostriedkov, ale ja si myslím, že tie čiastky, o ktorých bola reč, nevidím ich ani v rozpočte EÚ, ani v rozpočte členských štátov. Takže ja sa pýtam, čo sa stane s jadrovou bezpečnosťou v Európskej únii. Som poslancom z Portugalska. Portugalsko je veľmi blízko, e, sa nachádza jedný, e, veľmi blízko jednej španielskej jadrovej elektrárne. Je to spojené s veľkými rizikami, tak preto ma zaujíma táto problematika. Ďakujem. Predsedajúci, pán minister, vítajte v jednom z najťažších výborov. Určite ste zistili, že tá agenda je veľmi komplikovaná, veľmi rozsiahla a navyše tu zasadajú poslankyne a poslanci, ktorí majú úprimný záujem o ochranu životného prostredia v členských štátoch Európskej únie. Ak dovolíte, ja by som sa dotkla teda jednej témy, pretože väčšinu otázok ste už dostali a chcela by som sa opýtať na automobilový priemysel, kde Európsky parlament sa v súvislosti s nedávnymi emisnými škandálmi viacerých svetových výrobcov automobilov opakovane zaoberal témou ekologizácie automobilového priemyslu. Ide o tému, ktorá je veľmi dôležitá aj z hľadiska súčasného zamerania priemyselnej výroby, ktorá tu takisto bola spomínaná. A to napríklad aj pre našu krajinu, ale všeobecne v krajinách Vyšehradskej skupiny. Ekologizácia daného sektoru a súvisiaca potreba ochrany životného prostredia si však podľa viacerých odborníkov vyžaduje oveľa komplexnejší prístup ako len samotné obmedzovanie emisí. Týka sa to aj potreby obmedziť používanie ťažkých kovov, napríklad olova. V súčasnosti sú v tejto oblasti stanovené výnimky. Jedna z nich sa týka obsahu olova v autobatériách a mala by sa do konca roku 2016 prehodnocovať, teda do konca nášho predsedníctva. Chcela by som sa teda opýtať, ako sa predsedníctvo mojej krajiny, vy, pán minister, postavíte vlastne k prehodnoteniu tejto výnimky, ako to bude riešené. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, Mr. Linz. Ďakujem, pán Linc. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, mám dve krátke otázky. Jedna sa týka toho, čo povedal už kolega Demis Markos, <clears throat> smernice o ochrane životného prostredia. Tu sme spoločne v parlamente boli trošku sklamaní predchádzajúcim predsedníctvom v tej otázke, ako to teda postupovalo, respektíve nepostupovalo. Konkrétne e, otázka, čo chcete urobiť v rámci vášho predsedníctva, e, čo chcete spustiť, či tú zrušenú konferenciu z minulého júna uskutočníte. No a potom na záver, e, či teda primejete komisiu, aby nepreskúmala smernice o životnom prostredí. Ďalšia téma, ktorú ste spomenuli na úvod, existuje akčný plán EÚ na e, biodiverzita. Potom e, v rade e, sa uskutočňovali diskusie, že tu bude potrebná nová legislatíva, napríklad podobným spôsobom ako to upravuje americký Lazy Act. Takže aký je, je tu postoj rady, respektíve predsedníctva rady? Ďakujem. Are... No, myslím, že nie sú žiadne ďalšie otázky zo strany kolegov, takže nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne za, samozrejme, za všetky otázky. Boli ich nespočetne veľa. Skúsim eh, odpovedať na tie, ktoré dúfam, že na všetky, eh, aj keď nie eh, každému zvlášť, lebo viacer otázky sa prelínali, takže okruhy otázok sa prelínali, takže skúsim to tak eh, nejak poňať. Viacerí sa pýtali a samozrejme je veľmi aktuálna téma otázka ratifikácie Parískej dohody. Tak musíme povedať, že ratifikácie Parískej dohody zo strany Európskej únie bude kľúčovým krokom v úsilí Európskej únie o rýchlenie nabudnutia jej platnosti a jej efektívne vykonávanie. Samozrejme, rada dostala návrh týkajúci sa ratifikácie 10. júna a začali sme, začala konať. <clears throat> E, plne si uvedujeme význam tejto otázky aj, aj čo, sa týka, čo sa týka medzinárodného kontextu. E, preto chceme aj robíme, s, e, aj ja, aj s mojím tímom v rámci rady intenzívne a pracujeme intenzívne na tom, aby sme túto ratifikáciu, e, aby sa nám táto ratifikácia podarila uzavrieť čo najskôr. E, treba si sa uvedomiť, že my ako predsedníctvo môžeme sa snažiť a robíme na tom, aby sme, aby sme tú ratifikáciu uzavreli na úrovni Európskej únie. Samozrejme, medzi 28 členskými štátmi majú rôzne členské štáty interné procesy, do ktorých my z tejto pozície zasiahnuť e, nevieme a nemôžeme. Nemôžeme a nevieme. Ja budem hovoriť v tomto prípade len za nás. Slovenská republika zintenzívnila proces a, a robíme na tom, aby sme veľmi rýchlo vedeli ratifikovať e, túto dohodu. A samozrejme, e, robíme na tom, aby aj na úrovni Európskej únie túto ratifikáciu mali ešte pred pred eh, Marrakešom. Samozrejme ocenujem, tu moje snahu Európskeho parlamentu o urychlenie jeho prípravy eh, tejto ratifikácie, keďže viem, že dnes ste mali zasadnutie a aj ste, aj ste schválili pozíciu. To znamená, že parlament je pripravený na to, aby tá ratifikácia mohla prebehnúť. A veste, že aj predsedníctvo to berie veľmi vážne, aj kvôli tomuto dnešnému vážmu hlasovaniu sme posunuli rokovanie pracovnej skupiny rady z budúceho týždňa na dnes. A zajtra e, by sa malo uskutočniť aj ďalšie rokovanie na vyššej úrovni, aby sme proste dosiahli na úrovni Koreperu, aby sme, aby sme dosiahli takú dohodu, e, aby sme vedeli e, túto ratifikáciu proste na, tej, na úrovni rady, rady dokončiť. To znamená, že predsedníctvo a ja sám urobíme za to všetko, aby sme najneskôršie na tej našej rade vedeli túto, e, túto dohodu ratifikovať, aby sme proste nezaostali, lebo uvedomujeme si to, že pozíciu Európskej únie v tomto procese jednoducho pozíciu Európsku, Európska únia nemôže stratiť tú svoju pozíciu e, v tomto procese, takže je to naša najvyššia priorita teraz, aby sme aby sme túto vec e, dotiahli do konca, aby sme ratifikovali tú, tú parísku dohodu. E, takže a na úrovni a na, na pôde rady urobíme všetko preto, aby, tá, aby táto zmluva bola ratifikovaná Európskou úniou. E, bola tu ďalšia, ďalšia otázka. E, samozrejme, každý návrh, s ktorým príde Európsky parlament, je pre radu Európskej únie a pre mňa osobitne aj pre SK Press veľmi, e, veľmi relevantný. Vrátanie to je aj zvýšenie kvót pre ohrozené sektory, ako je leakage. Samozrejme, budeme sa touto problematikou naďalej zaoberať, aby sme, aby sme vedeli to, to dosiahnuť, do, dotiahnuť do konca. Čo sa týka montrealského, neviem, kto sa pýta, lebo e, bolo to veľmi rýchle, prepašte mi to, Eh, že kto sa pýtal na IKEO, myslím, že pán Líze. Eh, je to historická klimatická dohoda, ktorú sme dosiahli v, na COP21 v Paríži. Dodala aj potrebnú hybnú silu na rokovanie s eh, IKEO a s cieľom dosiahnuť jednotné globálne trhové opatrenie pre emisie a medzinárodnej leteckej dopravy. Slovenské predsedníctvo samozrejme bude pokračovať v koordinácii príprav jednotnej pozície Európskej únie ohľadom jednotného globálneho opatrenia pod, pred valným zhromaždením. Táto práca je v gestie hlavne u nás, aspoň ministerstvo dopravy a našim cieľom v Montreali bude dosiahnuť dobrú dohodu, ktorá bude konzistentná s celosvetovými a európskymi klimatickými cieľmi a ktorá zabráni narušenie hospodárskej súťaže. Bola tu otázka, alebo bol tu návrh, aby sme, síce je to skôr e, otázka dopravy, ale aby aj ministerstvo, aby proste životné prostredie sa do toho zapojili, takže účasť za Press eh, bude aj s expertami eh, za životné prostredie, aby sme, aby sme posilnili proste environmentálnu integritu v, tomto, v, tejto, v tejto problematike. Čo sa týka otázka bola na obehové hospodárstvo a potravinový, áno, potravinový odpad. Tak musíme povedať, že potrebný odpad je podstatný element tohto obehového hospodárstva. E, všetky členské štáty súhlasili so znížením potravinového odpadu o polovicu do roku 2030 v kontexte trvalo udržateľných cieľov agendy 2030. Takže cieľ tu máme. Otázka ostáva, ako budeme sledovať náš pokrok v tomto smere. Súčasťou akčného plánu pre obehové hospodárstva je príprava metodiky zo strany Európskej komisie, ktorá bude následne samozrejme predmetom diskusí členských štátov, že ako budeme eh, postupovať eh, v tejto, v tejto otázke. To je čo? Áno. Pán Gerbrand, myslím, sa pýtal na green economy, ako budeme postupovať e, ďalej v tomto smere, e, aké kroky. My sme urobili ja si myslím, že jeden celkom veľký krok, e, čo sa týka predsed, nášho predsedníctva, že sme zorganizovali v Bratislave konferenciu, ktorá bola veľmi, ja si myslím, že veľmi úspešná a môže načať takú cestu, po ktorej môžeme ísť ďalej. E, tá konferencia nám ukázala, že iná cesta nie. Proste e, tú ekonomiku, ktorá teraz funguje, nemôžeme, nie, nemôžeme takto ďalej udržať. Musíme prejsť na na tzv. zelenú ekonomiku. Musíme brať do úvahy, že táto naša planéta má svoje limity a keď to nebudeme brať do úvahy, tak budeme potrebovať, jak nám tam hovorili včera na tej konferencii, 5-6 ďalších planét, aby sme, aby sme vedeli prežiť. Takže inej cesty nie. E, je to príležitosť pre, jednoznačne je to príležitosť pre udržateľný rast. My chceme ďalej po tejto ceste ísť, chceme proste aj s tou konferenciou začať nejaký proces, ktorý, lebo ten proces je, je pomalý, je priebežný a jednoducho e, nejde to z jedného dňa na druhý deň. E, musíme spolupracovať, musia spolupracovať inštitúcie, musia spolupracovať, e, musí spolupracovať hospodársky sektor, so súkromný sektor, so štátnym sektorom, musia medzi sebou spolupracovať inštitúcie, musia medzi sebou spolupracovať mesta a obce. To znamená, že je to celý systém, je to veľký systém prechodu a tá transformácia nejde z jedného dňa na druhý, ale je to dôležité, že e, pokrok je badať a hlavné je dôležité to, že na takýchto fórach, ako sme mali tú konferenciu, je možnosť vymeniť si názory a inšpirovať sa navzájom, že ako e, môžeme po tejto ceste ísť ďalej. Lebo zelené hospodárstvo je jednoznačne e, prináša tie benefity, aj, aj ekonomicky prináša benefity, aj keď sa teraz ešte, myslím, že pán Gerbrandy povedal, že sa na to pozerá ako na, na niečo neefektívne. E, proste je to cesta pred nami, je to úloha pre nás, aby sme presvedčili e, spoločnosti, aby sme presvedčili e, ľudí a, a proste aj priemysel, že, že táto cesta je jediná, za ktorú, cez ktorú môžeme do budúcnosti ísť. Eh, bola to otázka na endokrínne disruptory. Myslím si, že je to vážna téma, keďže vplyv, ich vplyv eh, má, má, proste, má, má, má dopad na, na naše zdravie, na zdravie našich detí. Takže ochrana ľudí a životného prostredia od vplyvov a pôsobenia endokrinných disruptorov je preto veľmi dôležitá aj pre nás a je pre mňa osobne aj pre e, naše predsedníctvo. Ako sme spoločne uviedli v 7. Všeobecnom environmentálnom programe únie prijatom v novembri 2013, ochrana pred endokrinnými disruptormi zostáva jednou z priorít ďalšieho rozvoja a vylepšenia Európskej únie a legislatívy o chemických látkach. Eh, som rád v tejto súvislosti, že komisia prijala 15. júna vo mnohých urgenciách zo strany Rady a parlamentu návrh právnych aktov, v ktorých sa stanovujú kritéria pre identifikáciu endokrinných disruptorov. Tieto návrhy ešte neboli predložené Rade ani Európskeho parlamentu a sú predmetom diskusie a konzultácie na úrovni expertov členských štátov v rámci komitológie. Rada samozrejme plne uplatní svoje právo preskúmať oba návrhy aktov hneď ako, hneď ako ich e, komisia predloží. Čo sa týka biodiverzity e, a otázka ohľadne smerníc v ochrane prírody, plne súhlasím e, s pánom Demsmakerom, keď to dobre, neviem, či som to dobre povedal meno, Eh, že najdôležitejšie je zamerať sa na zlepšenie implementácie platnej legislatívy, čo potvrdili aj viaceré predchádzajúce hodnotenia vykonané na úrovni Európskej únie, vrátanie strednodobého hodnotenia stratégie Európskej únie pre biodiverzitu do roku 2020. Máme spoločné ambiciozne ciele v tejto oblasti do roku 2020. Doterajšie plnenie nenapreduje úplne ideálne, takže je potrebné sústrediť eh, naše úsilie týmto smerom a verím, že dôslednou implementáciou existujúcej legislatívy sa nám podarí tieto ciele naplniť. A samozrejme čakáme na to, eh, že kedy predloží komisia tú správu a máme pláne, alebo eh, plánujeme možnosť, súčasne aj zvažujeme možnosť, že Zorganizujeme tú konferenciu k téme implementácie smerníc o vtákoch a biotopov v nadväznosti na plánované zverejnenie výsledkov hodnotenia zo strany Európskej komisie. Ja si myslím, že už by tá správa mala byť e, zverejnená a možno, že aj tá konferencia, zorganizovanie tej konferencie dopomôže k tomu, aby, aby sa zverejnili, zverejnili tie hodnotenia. Čo sa týka kopu 17 CITES, čo bude v Johannesburgu, tak e, to nezákonné obchodovanie s ohrozenými druhmi predstavuje v súčasnosti vážny problém, to viem všetci, keďže je to výnosný obchod. Jeden e, z najvýnosnejších nezákonných obchodov v súčasnosti má už vplyv aj na bezpečnostnú situáciu e, s prepojením na medzinárodný terorizmus. Preto si to vyžaduje prijatie adekvátnych politických opatrení. E, v tejto súvislosti by som rád uviedol aj to, že čo robí slovenské predsedníctvo za, na, za, aj za túto problematiku. V novembri 2016 v Bratislave sa bude konať medzinárodná odborná konferencia relevantných orgánov zameraných na odhalovanie tejto, tejto environmentálnej kriminality a okrem toho samozrejme závery rady z júna tohto roku uvedené priority, na uvedené priority reflektuje a dáva do popredia prijatie takých opatrení, ktorých výsledkom bude zefektívnenie a zlepšenie situácie v boji proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi druhmi na všetkých troch úrovniach, to znamená aj na národnej, aj na európskej a na medzinárodnej. Zvlášť oceňujem dôraz e, kladený na opatrenia smerujúce k zlepšeniu spolupráce medzi všetkými článkami reťazca inštitúcií, ktoré zabezpečujú efektívne vymáhanie. V súčasnosti prebiehajú prípravy e, našej spoločnej pozície, ako spoločnej pozície Európskej únie na nadchádzajúce rokovanie 17. E, konferencie zmluvných strán dohovoru CITES, v ktorej bude vynútiteľnosť práva e, jednou veľmi dôležitou témou. Za podstatné považujem predovšetkým zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti v rámci dohovoru CITES a zabezpečenie toho, aby sa odsúhlasili vhodné postupy, ktoré by odzrkadľovali nové postavenie Európskej únie ako zmluvnej strany dohovoru. Verím, že v tomto duchu, e, verím, že v tomto duchu Rada už čoskoro príjme pozíciu na blížiace sa rokovanie Johannesburgu. Čo, čo, čo to bolo? Čo sa týka otázke pána Ejkuta, e, ratifikácie Rade Európskej únii, e, naša veľká snaha je to, aby sme túto dohodu dosiahli konsenzom. E, je veľmi, teraz by som veľmi predčasne hovoril o tom, alebo som špekuloval o tom, že že akým spôsobom sa to nakoniec dokončí, ale v každom prípade chceme, chceme diskutovať čo najdlhšie na politickej úrovni tak, aby sme vedeli dosiahnuť konsenzus. To je e, naša priorita a za to sa budeme zasadzovať. Ja dúfam a verím v tom, že táto problematika jednoducho, že tá zodpovednosť nás všetkých, každej členskej krajine bude taká, tá úroveň tej zodpovednosti bude taká, že ten kompromis e, a a ten konsenzus na tú dohodu nájdeme a, a schválime to konsenzom, tento návrh. Tečo? Pani poslankyňa Beňová, ďakujem pekne za otázku. Takže automobilový priemysel je veľmi dôležitým a širokým odvetvím hospodárstva, neviem v krajinách V4, ale v rámci celej celej Európskej únie. Zároveň na neho nadvezujú a sú do veľkej miery závislé ostatné odvetvia, predovšetkým ťažkého priemyslu, ide najmä hutnícky, strojársky a ťažobný priemysel. Z hľadiska ochrany životného prostredia je tak nevyhnutná úzka spolupráca medzi týmito odvetviami. V rámci automobilového priemyslu sa pozornosť súčasnosti zameriava najmä na snahy o znižovanie závislosti od fosílnych palív, v tejto súvislosti sa spomína najmä elektromobilita či podpora aut na vodíkový pohon. Európska komisia za úlohu pravidelne vyhodnocovať e, je opodstatnené uplatňovanie výnimka pre použitie olova, e, to stále, to stále vyhodnocuje to, e, ten, ten spôsob vyhlásenie výnimiek použitia olova a v pravidelných intervaloch uskutočňuje viacero verejných publikácií a následne na základe svojich poznatkov pripraví legislatívny návrh. Ak by bol takýto návrh predložený počas slovenského predsedníctva Rady Európskej únie, sme pripravení s týmto návrhom e, sa zaoberať v zmysle kompetencií a za účelom presadenia ďalšieho zlepšenie ochrany spotrebiteľa a životného prostredia. A čo sa týka čo sa týka objevového hospodárstva odpadu a odpadového balíčka. E, vnímam pozitívne to, že návrh komisie vzal do úvahy rozdielne podmienky e, v jednotlivých členských štátoch, pričom ale stanovuje spoločné cieľe na úrovni Európskej únie. To znamená, takto by to malo, ja si myslím, fungovať a takto by to malo fungovať aj v prípade skládok. Napríklad Slovensko nedávno prijalo nový zákon, my sme teraz nám to, pri, e, teraz to e, impli, e, aplikujeme v praxi o odpadoch s cieľom zlepšiť separáciu a recykláciu odpadov. Verím, že rovnako všetky členské štáty e, musia prijať takéto, takéto opatrenie na národnej úrovni, ktoré budú smerovať jednak prechodu na obehovú ekonomiku a tým pádom aj prechodu na, na zelenú ekonomiku. Máme ešte niečo? Ešte niečo. Takže eh, čo sa týka eh, tých, eh, toho legislatívneho balíčka, tak rada intenzívne pracuje už od začiatku roka na týchto balíčku 2016. Aj holandské predsedníctvo venovalo tomu veľkú E, veľkú pozornosť a my samozrejme v tom chceme pokračovať. Cieľom je dosiahnuť e, prísun v rokovaniach, aby po hlasovaní v Európskom parlamente bolo možné začať užšiu diskusiu s e, Európskym parlamentom. A vnímam to ale aj ohľadom na plán ako úlohu pre, pre ďalšie predsedníctvo. Koniec, môže sa poďakovať, koniec si vyčerpal všetky otázky. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja som tým pádom vyčerpal na tie otázky. Dúfam, neviem, možno, že, som, že sme niečo v tom zhone prehliadli. Ďakujem pekne za každú jednu otázku a ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Thank you very much. listen from... Uh, ďakujem veľmi pekne. My sme si so všetkými kolegami veľkou pozornosťou uh, vypočuli Naši informácie o ratifikácie Parížskej dohody. A ako viete, po hlasovaní na výbore čakáme na stanovisko rady. A ja by som vám rád pripomenul, že budúci týždeň sa uskutoční plenárne zasadnutie. A potom, ak pred, pred začiatkom plenárky by sme mohli dostať pozitívny konsenzus zo strany rady, tak budeme môcť hlasovať o finálnej ratifikácii a potom budeme pripravení na čas na konferenciu v Marrakeši. V inom prípade to pôjde na oktobrovú plenárku. A riskujeme, že nebudeme to stíhať, pretože to musíme urobiť s mesačným predstihom a pred schôdzou v Marrakeši. Ďakujem veľmi pekne a môžeme ukončiť naše zasadnutie a uvidíme sa na budúce.